colleagues uh, perhaps we could uh, start uh, this afternoon's uh, session uh, there are not so many members here Takže vážení kolegovia, myslím, že by sme mohli začať. Nemáme teraz veľa poslancov, chýba pani Gresle, pani predsednička, ktorá sa za chvíľku vráti, ale ja zatiaľ prevezmem za ňu slovo a začneme naše povednejšie rokovanie. Máme malú zmenu v programe. Prvý bod na programe bude správa týkajúca sa ochrany finančných záujmov únie. Ďalej kontroly týkajúce sa spoločnej polnospodárskej politiky. Takže ja by som mu hneď odovzdal slovo, aby svoju správu predniesol. Ďakujem, pán predseda. Je mi veľkou cťou, musím povedať, že môžem túto správu z vlastnej iniciatívy predniesť, pretože e, tie možnosti, ktoré máme pred sebou, sú naozaj veľké. Takmer ma až e, vystrašia, pretože je to dôležitá vec. Na druhej strane, ako o chvíľu vysvetlím, je to jedna z najväčších víziev, ktoré máme pred sebou v Únii. A ide dokonca, by som povedal, monštrum, ktoré sme tu vytvorili v polnohospodárskej politike a najmä kontrolnom systéme, ktorý sa týka eh, SPP. My, alebo konkrétne ja, eh, vychádzam z novej spoločnej polnospodárskej politiky a z tej tzv. ekologizácie a trvalej udržateľnosti. Teraz nechcem zájsť do konkrétnej polnospodárskej politiky. Ide v podstate o dobrú vec, ale problém v súvislosti s rozpočtovou kontrolou a ochranou finančných záujmov únie je, že to, čo malo byť zjednodušením pravidiel sa ukázalo byť niečím iným. Napríklad dvor auditor v stanovisku 1 z roku 2012 návrhu na regulovanie spoločnej polnospodárskej politiky pre obdobie 2014-2020 uviedol, že, a citujem, postupy pri výdavkoch SPP sú komplikované, najmä pri e, celkovom rámci krížového plnenia a tak ďalej. Aby som to zjednodušil, namiesto úsilia dospäť k zjednodušeniu sme vytvorili komplikovanejšie pravidlá, najmä v súvislosti s trvalou udržateľnosťou. Ako som už povedal, sú tu tri úrovne základná, environmentálne požiadavky a povinnosti. Nad tým od s týmto rokom SPP zavádza nový nástroj, pilieri 1, zelené priame platby. Toto predstavuje 30 národných priamých platieb a je to vlastne akási odmena pestovateľov za Eh, uplatňovanie postupov trvalej udržateľnosti. A opäť ide o niečo pre polnohospodára za to, že splňa požiadavky nového SPP. A keď my kontrolujeme, či polnohospodári robia to, čo sa od nich požaduje, vytvárame ďalšiu úroveň um, Eh, administratívy, byrokracie. Tretia úroveň, nadstavba nad tými povinnými elementmi, vidiecký aspekt zohráva svoju úlohu. V druhom pilieri aspoň 30 ktorý musí byť vyčlený pre dobrovoľné opatrenia, ktoré sú prospečné v rámci klimatických zmien a pre prostredie, životné prostredie. Nehovorím nič teraz o tom, že tieto ciele sú potrebné alebo nie. Chcem len povedať, že tento systém, ehm, týmto systémom čelíme otázke, ktorej chceme my tu v tejto skupine zodpovedať a to nájsť správnu rovnováhu medzi e, nižšou administratívnou záťažou a na druhej strane efektívnou finančnou kontrolou kontroly SPP nás stoja už teraz 4 miliardy, okolo 4 miliard eur ročne. A je obava, že v rámci nového obdobia SPP sa stane to, že tá chybovosť pri zisteniach Európskeho dvora auditorov bude vyššia a nie nižšia chybovosť, o ktorej hovoríme dennodenne, bude zrejme horšia tento rok, budúci rok na základe požiadaviek prvého a druhého piliera. Niektoré veci, ktoré navrhujem, aby sme prediskutovali v rámci správy ide o nákladová efektívnosť kontrol, ako vravím, ide o 4 miliardy ročne. Čo možno urobiť, pretože musíme e, postupovať e, v rámci SPP a čo, čo, čo možno urobiť v tomto rámci. Ja by som e, chcel, aby sme kontroly zakladali viac na výkone tak ako sa hovorí aj v nadpise správy. A verím, že keď sa nám podarí dosiahnuť toto, potom s tým dospejeme aj k tomu e, vytúženému zjednodušeniu, A tieto dve veci kombinovanie e, budú viesť k nákladovej efektívnosti kontrol, teda k zníženým nákladom a lepšej ochrane finančných záujmov. Efektívnejšie a rozumnejšie využitie kontrol na základe hodnotenia rizika, toto je jedna z ďalších vecí. Sú tu rizika, ktoré e, súvisia s týmito návrhmi. Nechcem teraz zachádzať do detajlov v tomto štádiu. E, prístup k spolahlivým údajov Európskeho dvora auditorov, ako dosiahnuť tento stav, ako prinútiť platobné agentúry členské štáty, aby nahlasovali správne údaje e, výboru Toto sú niektoré z tých kľúčových vecí. Sú rôzne cesty, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť. Možno nie sú všetky uvedené v tejto iniciatívnej správe. Jedna z možností je e, posúdiť alebo stavať na novej kompetencii certifikačných orgánov, tak ako je to definované v novom nariadení o SPP. Cieľom je zaviesť um, schému jednotného auditu um, a toto je veľmi ambiciózny cieľ, ale tiež taký, ktorým sa možno budeme chcieť zaoberať. Poďalšie, preskúmať uh, flexibilitu organizácie kontrol. Takže by sme mohli skutočne vychádzať pri kontrolách z výkonu, z výkonnosti a toto spojiť s lepšou, rozvinutejšou stratégiou, ktorá vychádza z hodnotenia rizika. Tieto dve veci by nás, ako vravím, doviedli k tomu e, želenému efektu. Sú tu rizika, som už spomenul, keď budeme vychádzať z rizika a potom zameráme kontroly tam, kde je väčšie riziko e, chybovosti. Potom vlastne sa pohybujeme v zakliatom kruhu, kde budeme odhalovať viac a viac chýb, keď budeme vychádzať čisto z hodnotenia rizika. Toto sú niektoré z tých otázok, ktoré treba zodpovedať. Táto správa vlastnej iniciatívy bude, je vypracovaná na základe súčasnej platnej legislatívy. Je tu niekoľko vecí, ktoré treba vziať do úvahy. A pokiaľ ide o časový plán, jedno z týchto vecí je to, e, je regulovanie priamých platieb. Do konca marca roku 2017 sa predpokladá, že komisia predloží hodnotiacu správu o implementácii ustanovení týkajúcich sa e, tzv. E, oblastí ekologického záujmu, čiže 5 ornej pôdy nad e, rozsahom 50 hektárov. A taktiež nariadenie hodnotenie SPP a monitorovania. Toto bude opäť správa predložená komisiou ku koncu roku 2018. Toto sú teda tie základné veci, ktoré máme pred sebou v nadchádzajúcich rokoch. Pokiaľ ide o tento harmonogram v súvislosti s touto iniciatívnou správou, dnes prebehne prvá rozprava a presne o mesiac 21. marca prebehne verejné vypočutie a Phil Hogan, komisár pre poľnohospodárstvo, už ohlásil, že sa zúčastní vypočutia a my si vypočujeme aj ehm, dvor auditorov, budeme mať zástupcov polnohospodárov a štvrtá zúčastnená strana, nový predseda fóra ehm, pre polnohospodárstvo pán Potočník. Po verejnom vypočutí prebehne rozprava, diskusia o návrhu správy 13. alebo 14. apríla a potom bude stanovená lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Hlasovanie vo výbore je naplánované na maj Ehm, indikatívne dátumy na plenárku sa zatiaľ pohybujú v júni. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne za prezentáciu. Hlási sa niekto o slovo? Nikto? Komisia? Ehm, námestník generálneho riaditeľa. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcem na úvod povedať, že táto správa je pre nás zaujímavá. Sme si vedomi toho, že kontroly v rámci SPP predstavujú e, výraznú administratívnu úlohu pre členské štáty, komisiu, dvor auditorov. Niekoľko údajov v súvislosti s SPP ide o 50 miliónov transakcií ročne, toto vedie k 900 tisíc až milión kontrolám v teréne ročne. Keď nájdeme možnosti, ako to zjednodušiť, znížiť bremeno, ktoré s tým súvisí, ako pán Savama povedal, e, čiže znížiť 4 miliardy tieto náklady, to bude e, obrovská výhoda ešte niekoľko pripomienok k tejto problematike. Myslím, že je dôležité povedať, že to úsilie kontrol, ktoré vyvíjajú členské štáty a komisia, sú definované politickými schémami, ktoré sú vytvorené. Čím komplikovanejšia je tá politická schéma, tým komplikovanejšie sú kontroly. Toto je obmedzením na zjednodušenie kontrol, keď nechceme znižovať ich efektívnosť a možnosť odhalovať chyby. Ďalšia vec, e, pohybujeme sa v priestore spoločného zdieľaného manažmentu. Takže všetky tieto kontroly vykonávajú členské štáty, čo znamená, že určitá časť zodpovednosti za zorganizovanie kontrol najjednoduchším spôsobom spočíva na členských štátoch. Toto treba vziať do úvahy, ak hovoríme o tejto veci. A tretia vec, ktorú chcem povedať, podľa pravidiel kontroly, ktoré boli stanovené v príslušných nariadeniach EÚ, tieto kontroly vo veľkej miere vychádzajú z hodnotenia rizika do určitej miery aj e, z reprezentatívnosti, ale hlavne z rizika. A ja práve preto nezdielam stanovisko spravodajca, že keď nájdeme viac chyb, to je problém. Ak na prvoúrovňových kontrolách nájdeme veľa chýb, to v konečnom dôsledku vedie k zníženiu chýb, pretože členské štáty odhalia problémy pri zdroji. A to je to, čo chceme. Ako som povedal, zjednodušenie je veľkým záujmom komisie. Komisia a sám komisár povedal, že toto je veľkou prioritou. Bolo to e, povedané aj pred parlamentu, parlamentom a ja si viem predstaviť, že návrhy tejto správy môžu súvisieť práve s týmto zjednodušovaním a my sa tešíme na spoluprácu so spravodajcom a budeme sa mu snažiť e, pomôcť pri vypracovaní tejto správy ako aj v rámci diskusí v tomto výbore. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mögle. Nikto sa už ďalší o slovo nehlási. Pán spravodajca, áno, veľmi stručne, aby som odpovedal komisii a povedal, že že len som tak nadnášal tieto otázky, či by vôbec bolo možné, že odhalenie viac chýb môže viesť k väčšej e, chybovosti, ale samozrejme, že netvrdím, že to tak bude. E, celkovo vzaté hovoríme o tom istom. Cieľom je čo najefektívnejšie, nákladovo efektívne kontroly, aby sme odhalili všetky reálne problémy. V ideálnom svete um, by sme navštívili len polnohospodárstva a posudzovali parcely, ktoré sú nesprávne deklarované, nahlasované. Ale na ceste k dosiahnutiu tohto ideálneho, tomuto ideálnemu svetu je ešte veľa vecí, ktoré musíme posúdiť a nájsť efektívnejšie riešenie. Jedna vec súvisí s týmto a uvádzam len jeden príklad, nechcem už zájsť do detajlov. Systém LPIS nás mal priviesť k vyššej efektivite a presnejším meraniam. V podstate by sme mali mať presné informácie o rozsahu polnohospodárských plôch. Ale ročne sa premeriavajú, kontrolujú a stále naražame na malé odchýlky. Polnohospodári e, nemôžu teda dôverovať tomuto systému. Je to taká kafkovská situácia, keď sa im povie, že digitalizovali sme parcelu, je, má takéto a také rozmery a tie údaje sú uvedené v dokumentoch a v konečnom dôsledku sa zistí, že to presne tak nie je, že ten rozmer je trochu iný. Takže toto je jeden z príkladov, na ktorý by sme sa mohli tiež pozrieť a znížiť, znížiť množstvo kontrol, ktoré s tým súvisia. Ďakujem. Ja sa musím ešte raz ohlásiť vzhľadom na rečnícky zoznam. Mali by sme eh, často hovoriť nielen o tom, čo kontrolujeme, ale aj to, čo nekontrolujeme. A začneme pri opatreniach voľného trhu, kde 95% nie je vôbec eh, kontrolovaných, 5% je kontrolovaných. A e, samozrejme, pri tých 5% sa tiež nič nepreukázalo. No, samozrejme, nemajú možné kontrolovať všetkých 100%, e, e, ale tie kontroly, ktoré sú naplánované, sa musia aj ukončiť. A preto sa už tešíme na túto správu, pretože akýkoľvek návrh je dobrý, ale je dôležité zaviesť určitý rytmus e, kontrol. Myslím, že aj k tomu by ste chceli niečo povedať. A teraz nasledujúci ročník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. členské štáty sú častokrát kritizované v súvislosti eh, s kontrolami Európskeho dvora auditorov práve kvôli dvom pilierom. Eh, chcel by som zdôrazniť, že eh, myšlienka schémy jednotného auditu bola už navrhnutá v stanovisku Dvora auditorov v roku 2004. A ako povedal pán Savarma, myslím si, že musíme ešte prejsť e, kus cesty predtým, než e, prejdeme ku konkrétnym odporúčaniam. Myslím si, že certifikačné orgány e, môžu hrať veľmi dôležitú úlohu v novom systéme a a do nich a do ich zlepšenia vkladáme na dvore práve veľké očakávania, aj keď vnímame, že, že úloha certifikačných orgánov e, pri posilnení vyhlásení o vierohodnosti ešte nebola taká veľká. Snaž... My sa nesnažíme ako dvor auditorov o e, častejšie kontroly, ale o kvalitnejšie kontroly. A to v rámci obidvoch e, pilieroch, v rámci ktorých funguje spoločná polnohospodárska politika Poukázali sme na e, významnú mieru chybovosti, ktorým, e, ktorej sa dalo pre, predísť, pokiaľ by kontrola bola správne vykonaná. Takže ide nám o lepšiu kvalitu kontrol, než o zvýšenie ich počtu. A chceme využiť prácu aj ďalších nadradených e, e orgánov, a to prostredníctvom lepšej metodológie a takisto zvýšiť spolahlivosť kontrolných štatistik jednotlivých členských e, štátov, lebo sa ukázalo, že sú pomerne nespolahlivé. Ďalšou vecou sú kontroly založené na analýzy, na analýze rizik. Spomínalo sa pomerne veľký počet e, takýchto analýz, ktoré sa vykonali v rámci členských štátov. Čo sa týka dvora auditorov, Eh, nás to do určitej miery obmedzuje, pretože my musíme fungovať na základe randomizovanej eh, vzorky, eh, ktorá je, musí byť reprezentatívna. Takže práve kontroly na, založené na analýze rizik sú použiteľné iba do určitej miery. Musím povedať, že dvor auditorov sa takisto snaží optimalizovať svoje auditorské výsledky a prvýkrát od auditu DAS e, v súčasnom účtovnom e, roku riešime aj záležitosti spojené s efektivitou. Takže snažíme sa optimalizovať výsledky, ktoré získame práve z týchto kontrol. Ďakujem veľmi pekne. Pán Merkel. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som iba odpovedať na dve výhrady na platbu pladeb na hektár a, a, a platby LPS a, platby LPIS vyplynulo to z administratívnych e, e, kontrol čiže priame platby a platby na hektára uskutočnilo sa 100% administratívne e, kontroly, kde sa farmári kontrolujú kríživom e, spôsobom, kde sa tieto údaje zasielajú do spoločného systému. Toto je práve informačný e, systém pozemkov a parciel, počas kontrol na mieste e, sa zistuje, že vyhlásenie zo strany farmára, ktorá je nahratá e, do systému LPS, nekorešponduje e, s realitou, ktorá sa nájde na mieste. To znamená, že tu bola použitá menšia paracela, využívajú sa menšie výmery. A v tom momente, pokiaľ je odklon medzi deklarovanou výmerou a použitou výmerou, Potom e, sa samozrejme uplatňujú potrebné korekcie a potom sa znižujú e, platby. To sú prípady, e, ktoré pokiaľ zistí súd a pokiaľ ich nezistí členský štát, rátajú sa ako chyba, ktorá sa zapisuje do systému DAS a tvoria veľmi významnú súčasť diskusie o absolutóriu je treba povedať, že 100%, 100% administratívne kontroly na základe systému LPIS tie sú veľmi dôležité, lebo sa e, odrážajú vo výročnej správe dvora auditorov a samozrejme stáva sa občas, že niekedy tieto kontroly nekorešpondujú s tým, čo je v realite. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa opýtať ešte jednu otázku. V roku 2013 korekcia miera chybovosti prostredníctvom platobnej agentúry. Akým spôsobom teraz e, nakladáte s korekciami? My sme to samozrejme zobrali e, na vedomie. A čo sa teraz teda deje s týmito korekciami. Samozrejme sú tu finančné korekcie, ale čo sa bude diať a ako spôsobom naložia tieto, s týmito korekciami jednotlivé členské štáty potom čo im boli oznámené. Sledujete to? Áno. Poukazovali ste na to, že pokiaľ dochádza k finančným korekciám, pokiaľ e, sa preukáže, že v systéme e, vo verejnom registri e, pôdy a na základe identifikačného systému polnohospodárskych parciel a pokiaľ zistíme chybovosť viac ako 5 potom si vyžiadame akčný plán pri, na, pri narábaní e, s korekciami a samozrejme aj na základe e, toho, aké kroky prijali jednotlivé členské štáty, môžeme samozrejme e, prísť k záveru, že akčný plán nie je potrebný v rámci tohto Samozrejme, od roku 2014 môžeme eh, znížiť platby alebo ich eh, pozastaviť. To sa stalo iba raz, eh, kedy sa to kedy sa to muselo urobiť tak, že sme museli pristúpiť k zníženiu týchto platieb. A samozrejme potom toto je v súčasnosti systém, ktorým sa detekujú a zistujú chyby a samozrejme, e, snažíme sa pôsobiť tak preventívne, ako aj e, korektívne. Samozrejme, to neznamená, že e, chyba, pokiaľ je tento plán dobre urobený, neznamená, že ešte sa nemôžu vyskytnúť ďalšie chyby. A vyžaduje si to samozrejme aj pravidelnú aktualizáciu, kedy sú tieto dáta novo zisťované a na novo interpretované a potom e, samozrejme sa môžu vyskytnúť ďalšie dodatočné chyby. Avšak ako náhle e, sa zistí nejaká miera chybovosti, tak komisia príslušne príslušne reaguje. Ďakujem, som veľmi rada, že toto počujem. E, videli sme, že E, miera chybovosti e, na miestnej platobnej agentúre. V Británii zrastla 0,38, po audite vzrastla na vyše 5 Ukazuje sa, že sa nemôžeme výlučne spoliehať na dáta, ktoré predkladajú jednotlivé členské štáty. V čom to teda vezí, že členské štáty nahlasujú takúto mieru e, chybovosti, ktorá evidentne nie je správna a na ktoré čísla sa nemôžeme spolahnuť to spočíva e, v tom, že tie kontroly, ktoré robia členské e, štáty e, a potom sa snažia niektorými číslami kryť chyby a na základe týchto údajov sa snažíme tieto údaje rekonštruovať. Robíme to tak na základe auditov, ktoré vykonávame v členských štátoch a na základe čísel, ktoré dostávame na základe Eh, Európskeho dvora auditorov. Na základe tohto sa snažíme čo eh, najspolahlivšie zistiť eh, zdroj tohto problému a potom samozrejme z toho vyvodzovať závery. Otázka je, či členské štáty dodávajú nesprávne údaje iba kvôli nedostatočnej a nedôslednej kontrole, alebo s týmito číslami naozaj nejakým spôsobom manipulujú naposledy sme nezistili nejaké podstatné dôkazy a nemôžem vám povedať, že musíme naozaj narábať manipulo- e, e, či sme boli konfrontovaní s manipulovanými údajmi, ktoré dodali e, členské štáty, alebo, alebo tieto čísla možno pripísať nedostatkovým a nedostatočným kontrolám alebo či sú spôsobené určitými, eh, rez, určitými rezervami a nedostatkami v eh, akčných eh, plánoch, ktoré v konečnom dôsledku môže viesť k pozastaveniu pladeb alebo ich redukcii, čo je samozrejme veľmi bolestné. Ďakujem veľmi pekne. Nikto iný sa mm, nehlási o slovo. Tento, pr- tento bod programu možno považovať za naplnený. Ďakujeme vám e, za diskusiu. Či, či, tešíme sa už na výsledky ďalšie, mhm. e, na, ďal, na ďalšie kontroly a pôjdeme teraz na ďalšie body 21 až 53 a tešíme sa že sú tu aj zástupcovia agentúry a pán spravodajca z Čarnecky má slovo dneska vo veľkom nasadení. Eh, thank you very much indeed, madam. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Eh, dúfam, že eh, dnes to bude naozaj výťazný moment pre mňa. Ja som rozdelil svoje dve, dva príspevky po dobenejšej skúsenosti na dve časte. A to tak, aby e, moji kolegovia mali viac príležitostí pripomienkovať. 32 agentúr boli predmetom absolutória a Európsky inštitút e, inovácií a technológií, kde bol e, ku ktorému bol zaslaný aj kvalifikované stanovisko Dvora auditorov. Dostali sme už tento kvalifikovaný názor už druhý rok, kedy sa identifikovali viac menej rovnaké problémy. Európsky dvor auditorov opäť našiel auditorské certifika- certifikáty vydané súkromnými auditorskými spoločnosťami, ktoré sú neadekvátne a ktoré Eh, Európsky ústav techniky a inovácií eh, posunul na súkromné eh, spoločnosti a až 87 výdavkov bolo takýmto spôsobom potom prenesené konečným príjimateľom spätné overenie eh, inštitútu v roku, ktoré vykonal inštitút v roku 2013, neboli plne efektívne. Po tom, čo sa uskutočnili kontroly ex post, Európsky ústav pre technológie a inovácie musel niekoľko pladeb eh, stiahnuť kvôli neefektivite vynaležených eh, prostriedkov. Európsky inštitút inovácií a technológií zistil, že pri vy, vyplácaní bol použitý, použitý nesprávny rámec e, tak v roku 2010 ako v roku 2012. Všetky tieto e, chyby pri vyplácaní boli prispeli k miery chybovosti 2 až 3 Len takáto miera chybovosti, ktorá bola zistená a potvrdená pri absolutóriu, už volá pri pozastavení, respektíve znížení pladeb. Frontex je druhou agentúrou s kvalifikovaným stanoviskom, kde sa zistili podobné chyby ako pre EIT. Frontex však zaviedol nové a zlepšené systémy ex ante overovania v roku 2013 vzhľadom na to, že väčšina Frontexových transakcií v roku 2013 boli podpísané pred júnom 2013, čiže pred dátumom, kedy e, zaviedli túto ex ante kontrolu, tieto nemohli byť e, overené tieto kontroly sa potom vzťahujú predovšetkým na pozemné kontroly a menej na kontroly prekročenia vzdušného a morského priestoru. E, iné agentúry majú skôr problémy e, so spolahlivosťou e, účtov, avšak legalita a správnosť e, s rozpočtom sú takisto problémom. Toto je jeden z najvýznamnejších problémov, ktoré Európsky dvor auditorov identifikoval. E, sieť agentúry poukázal na to, že tento trend pokračuje už niekoľko rokov. Malo by byť povedané, že mnoho agentúr majú viacročné projekty, kde takéto prenášanie môže byť považované za opodstatnené. Vidíme, e, že agentúry majú menší počet prenesených projektov z predchádzajúcich rokov. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, e, pán kolega Zdechovský ako tieňový spravodajca. Drazí kolegové, Ďakujem pani predsednička, kolegovia. V prvom rade by som chcel poďakovať Európskemu dvoru auditorov za výborne odvedenú e, prácu pri hodnotení e, realizácie rozpočtov za rok 2013 jednotlivých európskych agentúr. A takisto by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi e, za absolutórium pánovi Čarneckému za výbornú prácu, ktorú odviedol pri prípravu tejto rozsiahlej správy neposlednom rade by som sa chcel poďakovať aj agentúram za ich spoluprácu na tomto materiáli. Nechcem sa opakovať a opakovať to, čo povedal pán Čarnecký. A preto som sa zameral na niektoré body, ktoré sme tu ešte nespomenuli. Ako vidno z dokumentácie, mnoho agentúr má zásadné problémy s implementáciou rozpočtov a nedbalou dokumentáciou. Vzhľadom na to, že toto sú európske peniaze, ktoré tieto agentúry spravujú, sú to peniaze daňových poplatníkov Európskej únie, táto vec sa musí začať riešiť okamžite. Súhlasím s kritikou pana Čarneckého, ale chcel by som ešte zdôrazniť ďalšie problémy, ktoré sú kľúčové prvom rade konflikt záujmov. Mnoho agentúr stále bojuje s problémom konfliktu záujmom a so samotným konceptom. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že zamestnanci a odborníci v agentúrach majú konflikt záujmov, ale je to potenciálny priestor pre konflikt záujmov, či už priamy alebo nepriamy. Každá agentúra má odlišný prístup. Niekde sú lepšie nastavené kontrolné mechanizmy, Inde sú však nastavené horšie. Komisia síce vydala usmernenia pre agentúry, avšak naozaj mali by sme mať jednotný e, systém e, prístupu e, ku konfliktu záujmov, ktoré by vypracovala komisia a ombudsmanka tá nedávno spracovala návrhy pre komisiu, ktoré sa konkrétne dotýkajú konfliktu záujmov expertných skupín a odporúčila komisii, aby vypracovala právne záväzný rámec k tejto otázke. Toto by som chcel podporiť, eh, pretože dominancia korporátnych záujmov je jednou zo záležitostí, ktorá ubližuje Európskej únii v očiach občanov. Rovnaké pravidlá sa budú musieť vzťahnuť aj na agentúry. Európsky dvor auditorov by mal v roku 2015 urobiť následnú kontrolu správy, správu číslo 15 z roku 2012. Mali by sme mať na pamäti, že konflikt záujmov by mal byť vždy vylúčený pred náborom a nie zisťovaný potom čo na tomto výbore už pravidelne kritizujeme. Chcel by som poukázať na dve agentúry, ktoré sme nespomenuli. V roku 2013 to bola agentúra EFSA, ktorá mala 59 členov panelu, ktorí mali priamy alebo nepriamy konflikt záujmov. Potom agentúra EMI, kde až 79 odborníkov a pracovníkov mali e, priamy či nepriamy konflikt záujmov. A na to musíme neustále poukazovať. Je dobré mať na pamäti, že tieto agentúry, e, ktoré majú na starosti reguláciu trhu s potravinami a e, liekami, sú nepochybne oblastiami, kde by nemali mať vplyv korporácie Viem, že mnoho agentúr zavádza verejné konzultácie a snažia sa o transparentnosť. Dúfam, že v tomto procese budú pokračovať aj naďalej. Ďalší bod je, že komisia by mala urobiť nezávislé hodnotenie e, integrity a transparentnosti agentúr. Na podobnom princípe, e, na akom vydala minulý rok svoju prvú správu o boji proti korupcii. A my by sme mali mať naozaj neustály a priebežný prehľad o naplňaní odporúčaní z tejto správy. Potom je tu otázka počtu agentúr. To pán Čarnecký síce nespomenul, ale by som to rád e, rozviedol. V súčasnosti máme 32 agentúr. Chcel by som zdôrazniť toto číslo. 32 agentúr. Tieto agentúry naozaj vyrastli ako huby po daždi a nikto sa nezaoberal tým, či takéto agentúry naozaj potrebujeme a akú majú náplň alebo prínos pre Európsku úniu. Tento systém je naozaj prebujnelý. A ja sa ospravedlňujem, že som priamy, ale mám pocit z niektorých agentúr, že neexistuje dôvod, aby existovali ako nezávislé subjekty niektoré agentúry, predovšetkým tie menšie, by sa mohli začleniť naspäť do Európskej komisie, alebo tie, ktoré sa zaberajú podobnými záležitosťami, by sa mali zlúčiť. Takisto by sme mali znížiť počet sídiel agentúr. Prípada mi ako nezmysel, že niektoré agentúry majú dve alebo viaceré sídla. Samozrejme je to politická otázka. Každá zem chce mať, každá krajina chcú mať, e, chce mať svoju agentúru. Niektorí chcú mať dve či tri, ale nie je to logické. A s tým súvisí, súvisia aj nároky na to, aby sme platili presuny ľudí medzi jednotlivými sídlami. Žijeme predsa v digitálnej dobe. Prečo sa mnoho stretnutí nemôže vykonávať v digitálnom prostredí. Ďalej by som chcel povedať, že ďalšie záležitosti ako prevádzka a údržba budov si vyžaduje nemalé prostriedky, ktoré by sa mohli využiť zmysluplnejšie. Možno niektoré agentúry čo skoro prejde smiech, pretože ja sa chcem zameriavať na otázky agentúr v najbližších 5 rokoch. Ďalšou záležitosťou je viditeľnosť agentúr. A po našom stretnutí sa budeme aj naďalej sústredovať na transparentnosť agentúr. Nemyslím si, že všetky agentúry majú zmysel pre transparentnú prezentáciu e, svojej práce. Ja som sa opýtal a snažil som sa sústrediť na otázku, či bežný občan vie o existencii európskych agentúr? Odpoveď, pokud by... Odpoveď, ak by sme sa spýtali bežného Belgičana, Fína, Čecha alebo Švéda, by bola, že nevie. Možno vymenuje agentúru, ktorá sídli v jeho krajine, ale ďalšie agentúry jednoducho, ktoré existujú, nemá ani poňatia. Napríklad množstvo agentúr a nie je to len e, destruktívna kritika, ale chcem byť aj konštruktívny. Množstvo agentúr odvádza skvelú prácu. Videl napríklad agentúra e, Eurojust, agentúra Frontex, Europol a ďalšie agentúry, ktoré som mal možnosť, e, kde som teda mal možnosť osobne ich navštíviť, alebo s nimi v minulých mesiacoch spolupracovať ale ich prácu jednoducho nikto nepozná. V Prahe som e, navštívil, prepačte mi to, ja som Čech. Som človek, ktorý pracoval v public relations a ja som nikdy nepočul agentúre, ktorá síli v Prahe. O agentúra uh, e, GSA, hoci táto agentúra určite odvádza veľmi dobrú prácu. Pres agentúry tečú mil, stovky miliónov eur na zviditeľnenie ale táto, toto, táto viditeľnosť je často malá, alebo dá sa povedať nulová. A pritom informačné e, kanály vysokej kvality, to by mala byť predsa samozrejmosť o agentúr. Toľko môj konštruktívny návrh pre vás do budúcnosti. V neposlednom rade by som rád spomenul zastúpenie niektorých e, tzv. nových krajín v niektorých agentúrách, nových členských, členských krajín. Neviem, či Česká republika je nová, čl- nová členská krajina. Minulo sme kritizovali kolegu za to, že hovoril, že 5 rokov je nová agentúra, tak my nie sme nový členský štát. Česká republika je tu už 10 rokov. A že teda v niektorých agentúrach nemáme jediné zastúpenie. V niektorých agentúrach nemá zastúpenie ani Polsko a ďalšie krajiny. To je vec teda pre mňa nepochopiteľná. A jedna vec ešte, ktorú by som chcel zaradiť nakoniec, že totiž niektoré z agentúr, hoď zďaleka to nie je veľké množstvo, také, aké bolo ideálne, sa zameriavajú na e, nákladovo e, účelové riešenia. CEDF, e FOP, napríklad agentúra, Napriek tomu by som odporučil, aby ešte viac využívali úsporné opatrenia s environmentálnym dopadom. Medzi tieto šetrné opatrenia patrí napríklad, patrí napríklad tie videokonferencie, aby sa ušetrili peniaze za cestovanie. A na záver ešte jedno všeobecné odporúčanie. Myslím si, že na tomto výbore pomerne dosť kritizujeme tú spoluprácu jednotlivých členských krajín s agentúrami. Ja by som tu zniesol kritiku agentúry, medzi sebou nespolupracujú a nevyužívajú niektoré svoje prostriedky, ktoré môžu navzájom zdieľať. To je podnet do budúcnosti. Ak sídlite v jednej krajine, v jednom meste, mohli by ste tieto prostriedky, ktoré máte, z prostriedkov EÚ spoločne využívať alebo zdieľať. Ďakujem za pozornosť. Ďalším rečníkom na našom zozname je pán kolega Wogen. Tiež chcem e, poďakovať dvoru i spravodajcovi za túto správu. Podľa mňa naznačil že možno snad s dvoma e, výnimkami e, <clears throat> je tu pozitívny ohlas. E, súhlasím i s tieňovým spravodajcom napríklad k tomu veľkému počtu agentúr. Členské krajiny tu takisto majú určitú zodpovednosť. Je to vašou zodpovednosťou mnohé členské krajiny E, bojujú za to, aby e, u nich v tej danej krajine zostali tie, tie či one agentúry. Musíme e, zahrnúť do týchto diskusí práve z tohoto dôvodu i členské krajiny, pretože tie tu zohrávajú dôležitú úlohu. Naposledy sme mali diskusiu kde bolo odporúčanie všetkým to, to, e, absolutória, všetkým 32. Všetko je to veľmi pozitívne. Sú tu určite problémy. Niektoré už boli spomenuté. Osobitne skutočnosť, že niektoré agentúry e, musia ešte splniť e, usmernenia komisie, pokiaľ ide o transparentnosť, vyhlásenie záujmov a tak ďalej je tu nedostatok dohody v, v desiatich z týchto agentúr. Možno by bolo treba zistiť dôvod, prečo nesúhlasia v týchto desiatich agentúrach. Ďalším veľkým problémom, ktoré sa tu objavili, je vysoká miera prebytkov, ktoré sa prenášajú do nových rokov. V dvoch tretinách agentúr neišlo len o jeden rok, ale prenos e, naprieč siedmimi rokmi. Samozrejme, že v mnohých prípadoch tieto agentúry vysvetľujú dôvody, prečo tieto e, prenosy sú dôležité, ale treba tu zlepšiť plánovanie rozpočtov rozhodne. Ďalšia téma, ktoré samé nadnášajú tieto agentúry, to je, sa týka personálu a problémov spojených s personálnymi otázkami, nedostatkom zdrojov, ľudských zdrojov. V svojich e, písomných stiažnostiach hovoria o problémoch na vôbec splnenie svojho mandátu, pretože majú obmedzené zdroje. Ale keď sa pozrieme na nárast v rozpočte za minulé roky, za posledné 3 roky väčšina agentúr mala určitý nárast za tie tri ťažké roky, ktorými sme prešli, keď si teda kladieme otázku o, nás, o zdrojoch agentúry, prečo majú pocit, že je tu nedostatok zdrojov, takisto, či majú pocit, že nedostatok zdrojov má dopad na ich e, výkon. To je dôležitá otázka. Toľko teda zo pár komentárov za nás, za skupinu SAD. Ďakujeme. Kolega Javor je ďalším rečníkom, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia, pán, pani predsednička. Ja chcem tiež podakovať eh, kolegovi Čaneckému za odvedenú prácu. Myslím, že to bolo obrovský objem práce eh, v súvislosti s týmito viac ako 30 agentúrami. Takže ďakujeme mu za prácu. Len v súvislosti s troma agentúrami sa chcem vyjadriť. Spomína sa to aj v dokumente, aj e, v rámci absolutória. EFSA ako prvá v tejto súvislosti najdôležitejšia e, debata prebieha v súvislosti s nezávislosťou FC od agropotravinárskeho, tak povediať, biznisu. A je dôležité zabezpečiť oddelenie týchto dvoch sektorov medzi agentúrou EÚ a polnohospodárským sektorom. V tomto ohľade tu súvisia rôzne iné problémy týkajúce sa EFSI, ktoré neboli vyriešené. Minulý rok Európsky parlament vo svojej správe upozornil EFSU na to, že považuje za potrebné zaviesť dvojročné e, obdobie sledovania. Toto sa neudialo. EFSA tento rok urobila určité úpravy, ale skôr ide o štilistiku, než ako o, o akúsi dôslednú revíziu. Takže Európsky parlament by mal dosledovať svoje požiadavky. Ako spomenul kolega z Čiech, aj Európsky ombudsman e, vyjadril kritiky nasmerované na EFSU a požiadal ju, aby prehodnotila svoje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov. A toto svedčí o tom, že my musíme vyvinúť tlak na EFSU, aby prijala potrebné kroky, aby voliči a občania Európy si boli istí, že Európska inštitúcia eh, je skutočne eh, oddelená a je vhodne regulovaná. Ďalšia vec, E, ďalšia agentúra, ktorej sa chcem vedovať, je Frontex. Tu e, sú dve problémy. Jedno z nich, na ktorý upozornil už aj dvor auditorov, že často e, rôzne schémy, prostredníctvom ktorých sa dostáva k prostriedkom, napríklad prenájom lodí a tak ďalej. Je to všetko veľmi chaotické, nie sú tam žiadne pravidlá, ale a do, dvor auditorov nevie vykonať dôsledný audit, pretože nemá prehľad, nemá žiaden rámec, ktorého by vychádzalo pri posudzovaní e, toho, že z ktorých štátov aké peniaze plynú do Frontexu. Takže tu považujem za potrebné to, aby tá evidencia bola harmonizovanejšia a jednotná. Ďalšia vec. A netýka sa to len Frontexu. Sídlo Frontexu a týka sa to aj iných agentúr, že tu nie je uzavretá dohoda s tým hostiteľským členským štátom a to môže viesť k problémom. Tretia agentúra, agentúra pre inováciu, ktorá má sídlo v Budapešti v Maďarsku, čiže v mojom, mojej krajine. A táto agentúra bojuje s vážnymi účtovnými problémami v, pri súvislosti s absolutóriom za rok 2012. Ešte stále nepredložili dokument, že ako reagujú na výsledky absolutória. Čiže toto je veľká, e, veľká, veľký problém. Ďalej, dvor auditorov upozorňuje na viaceré finančné problémy, ktoré by bolo možné vyriešiť prostredníctvom nástrojov, ktoré e, strana zelených navrhovala už pri založení EIT. E, boli navrhnuté dôsledné mechanizmy kontroly, aby tieto inovačné centra vzdelanostné centra a peniaze, ktoré získajú, ako sú vynaložené, aké um, obchodné plány a majú a aká je ich implementácia a požadovať e, tieto dokumenty v rámci kontroly. Po uplynutí inovačných projektov sa netreba zameriavať len na to obdobie, kedy, je, kedy sú finančné prostriedky k dispozícii, ale aj následné roky, aby, pretože oni majú určité financovanie aj e, potom tieto agentúry. Sú napríklad konzorcia, ktoré vznikli za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov a nie je isté, že budú života schopné aj neskôr. Takže si myslím, že by sa e, oplatilo na to e, viac dbať e, v súvislosti s EIT. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Kolega má pravdu, pokiaľ ide množstvo správ. Určite teraz to vystrelí pána Čarneckého na popredné miesto tabulky. Nikto ho nedobehne. Určite ste si dobili vedúcu pozíciu, ktorú si určite udržíte do budúceho absolutória. Kolia Ali je ďalším rečníkom. Ďakujem, kolegovia. V prvom rade by som rád vyjadril, chcem naozaj oceniť túto vašu správu, pokiaľ ide o absolutorium 2013. Je to naozaj správa, ktorá je v každom pohľade e, vynikajúca, pokrýva rôzne aspekty fungovania agentúr. Analizovali ste aktivity týchto agentúr, ako vyhovujú požiadavkám, ako sa im podarí e, správovať z rozpočty, svoje ľudské zdroje, ako spolupracujú navzájom, a tiež s Európskou komisiou a ako spolupracujú s Európskym parlamentom. Avšak rád by som poskytol i niektoré e, fakty, ktoré ma zaujali. Nenašiel som všeobecné informácie, pokiaľ ide o verejné obstarávanie e, personálu, ako boli ľudia najímaní. Toto všetko boli aktivity, ktoré majú priamy dopad predsa na výdavky zdro, vydávanie zdrojov. Je tu zo pár agentúr, kde platby meškajú viac než 50 dní. Sú tu predsa pravidlá, nariadenia a pre samotné agentúry. A tieto neskoré platby treba analyzovať ako problém a uvedomiť si, ako to ovplyvní ďalšie roky, aby sme sa takýmto e, výpadkom vyhli. A deficity narastajú a aby, ak chceme e, riešiť problémy, ktoré mal rozpočtový výbor, treba zabezpečiť splatenie starých e, záväzkov. Keď ste hovorili, že určité agentúry podpísali e, dohody s konzultantami, ktorým budú pomáhať zjednodušiť vnútorné postupy, je tu otázka, či tieto dohody nie sú prinákladné či vnútorné manažerské kapacity by sa nedali využiť, aby sa zoštíhlili vnútorné procesy na ich vlastné zdroje, pretože každá, každé vymenovanie e, sa e, prehodnocuje, je tu množstvo požiadavek a myslím si, že vnútorné kapacity, ľudské zdroje musia sa lepšie využívať. Treba viac sledovať, e, ako fungujú agentúry, čo robia a treba zle, zlepšiť ich operatívnosť. Je tu 32 agentúr, ktoré majú viacero sídiel. Hovoril o tom tieňový spravodajca, že niektoré agentúry majú viac než jedno sídlo, viac než jednu centrálu. celý tento potenciál, celá táto kapacita sa musí maximálne využiť, aby sa zabezpečilo, že daňové prostriedky sa dobre použijú. Keď potom hovoríme o e, čerpaní prostriedkov, možno to je to e, nie hlavná priorita, ale treba vnímať, ako tie fondy sa použijú a či agentúry využívajú zdroje a či tu ide o pridanú hodnotu pre európskych občanov, či je tu pridaná hodnota. Zo pár príkladov uvediem. Napríklad agentúra pre základné práva. Už tak toto je agentúra, ktorá zabezpečuje pozorovanie a rešpektovanie základných práv v Európskej únii poskytovanie minimálnych štandardov ľudskej dôstojnosti, nediskriminovanie na základe veku e, či politického, politickej príslušnosti a tak ďalej. A v tomto ohľade by som rád e, by som chcel vidieť celkom jasný obraz toho, ako agentúry prispeli, prispievajú k lepšiemu chápaniu ľudských práv. A terajšia situácia, ktorá je e, naozaj e, napätá v Európe, pokiaľ ide o bezpečnosť, je to kľúčová otázka, ktorú treba rešpektovať. Tieto agentúry musia podporovať e, pomôcť Európskej komisii i ďalším, inštitúci- ďalším inštitúciám, aby sa prijímali najlepšie možné a čo najlepšie informované rozhodnutia. Ďalšia otázka, ktorá sa tu natíska, je otázka, či e, agentúry podporujú e, členské krajiny či to podporuje voľný pohyb ľudí, integrácia, voľný pohyb kapitálu, tovarov a tak ďalej. Jedna poznámka, možno do, na doplnenie k vašemu textu, sa týka Frontexu. S ohľadom na momentálnu situáciu v EÚ aj v celom regióne si domnievam, že by sme mali sa zamýšľať nad e, väčšou mierou skúseností Frontexu získať odpoveď na otázku, pokiaľ ide o migračné tlaky z, zo Sýrie, Blízkeho vý, východu, Iraku, členské krajiny, v ktorých, e, ktoré sú na vonkajšej hranici EÚ, napríklad Bulharsko, moja rodná krajina, mala by to byť spravodlivé pre rozdeľovanie finančných prostriedkov e, tieto krajiny na vonkajších hraniciach nemôžu predsa samé sa vysporiadavať s obrovským migračným tlakom. Týka sa to nielen tohto členského štátu na hranici, ale týka sa to i ďalších členských krajín. Mala by to byť solidarita medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o zodpovednosť voči EÚ a jej občanom. Verím, že ak spojíme všetko úsilie, ak zlepšíme prepojenia medzi agentúrami a ak zlepšíme e, pomer e, nákladov a prínosov a ak zlepšíme e, lepšie dosahovanie cieľov misií týchto agentúr, tak to bude pozitívny výsledok a ja verím, že toto by mal byť jeden z hlavných, jedna z hlavných analýz, keď potrebujeme udeliť absolutórium agentúre. Ďakujem. Ďakujeme. E, ďalším rečníkom na zozname je pán kolega Kölner. Ďakujem. I ja sa pripájam k slovám vďaky e, voči kolegovi Čarneckému za jeho obsiahlu prácu. Budem stručný, pretože mnohé už tu zaznelo. Napriek e, považujem za dôležité vypichnúť niekoľko bodov. To, čo tu teraz riešime, súvisí e, i s minulým bodom našeho programu. Poviem tak trochu provokatívne, že celkom, e, úspeš, celkom v zmysle predpisov sa dajú veľmi neprakticky vynaložiť peniaze. A preto sa treba čoraz lepšie zameriavať na to, kto vyhospodári vlastne aký úžitok pre EÚ, pre naše inštitúcie. Ak si tu vezmem príklad vonkajších agentúr, externých agentúr, tak, tak tu možno dobre ukázať, že v EÚ máme veľkú nevýhodu, že sa e, nedokážeme zhodnúť na najmenšom spoločnom meno, e, menovateli, ale na tom najdravšom menovateli. Hľadáme riešenia. Samozrejme, že členské krajiny nesú svoju zodpovednosť, ale veľmi žiarlivo e, pozerajú na to, ktorý štát dostáva čo a povedia, že ja chcem teda také isté. Musíme sa postarať o väčšiu mieru transparentnosti a potrebujeme aj e, pohľad na tie širšie súvislosti a línie. Frontex napríklad je tu dobrým príkladom. Na jednej strane investujeme do Frontexu prostriedky, čo je určite dôležité, ale veci tu nie sú dotiahnuté, keď súčasne vieme, je to nepopierateľné, že Dublin, e, Dublin, e, Dublinská dohoda dvojka jednoducho nemá e, dopady a účinky, že ju ignorujú. Mám tu len čosi, na čo vydávam prostriedky, ale spoločnú dohodnutú politiku, reálnu politiku, tu, tu nemáme. Tá chýba. A preto som názor, že tuto treba ešte veci zlepšiť a občanom EÚ ukázať, kde možno veci dosiahnuť, kde možno konsekventne implementovať, aj keď to, čo si stojí, som toho názoru, že utečenecká problematika nesmie byť len na ramenách tých krajín, ktoré majú relatívne veľké vonkajšie hranice. Je to úloha európska a tu treba financovať spoločne. A preto transparentnosť, zistiť, aké náklady e, vytvárajú naše inštitúcie, aký majú prínos preto potom európskemu občanovi môžeme získať väčší záujem o Európu. Ďakujem. Ďakujeme. Z agentúr si želá niekto prehovoriť? Hovorca agentúr, eh, agentúry pre eh, ľudské práva, nech sa páči. Much, eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka za pozvanie, že si môžeme vypočuť príspevky. Chcem poďakovať aj spravodajcovi za vynikajúcu správu a za konštruktívne pripomienky k tým prenosom do budúcich období. Ja tiež dúfam, že nájdeme spôsob, ktoré sú charakterizované ako systémový problém a musia byť riešené. Ja hovorím za rôzne agentúry, ale nebudem sa e, zachádzať do konkrétnych špecifických pripomienok. Chcem len zareagovať na e, niektoré e, výhrady, ktoré boli uvedené. Pán Zdechovský. Konflikt záujmov, ktorý ste tu vzniesli, je veľkou eh, obavou aj pre agentúru a my sme sa usilovali eh, nájsť tú správnu rovnováhu v tejto súvislosti. V septembri roku 2014, pred viac ako šiestimi mesiacmi, sme robili prieskum. Pýtali sme sa všetkých agentúr, do akej miery u nich existujú e, takéto politiky. 88 agentúr. Sme sa pýtali a som si istý, že tých zvyšných 12 bude mať tiež takýto legislatívny rámec, takéto pravidlá, ktoré sú potrebné. Potom sme sa pýtali, do akej miery e, implementovali časť časti, napríklad vyhlásenia záujmu životopisy eh, členov vedenia. Eh, tam sme dospeli k 22, 22 viac ako polovica agentúr sa eh, snaží dopracovať akejsi transparentnosti. Takže my máme takúto komunikáciu, aby sme zlepšili toto fungovanie, ale je to dosť komplikované. Pokiaľ ide o tú otázku komunikácií, tá viditeľnosť agentúr, tu počas posledného roka To bol jeden z našich najdôležitejších cieľov v rámci koordinácie, ako zlepšiť informovanosť a aj tú viditeľnosť agentúr. Myslím, že sme sa posunuli dopredu, ale ešte stále máme dlhú cestu pred sebou. Nie je to niečo, čo možno vyriešiť z jedného dňa na druhý. E, jedna z opatrení, ktoré sme prijali, je, že sme komunikovali s komisiou a uh, hľadali spôsob, ako e, by sme sa my mohli zapojiť do ich komunikačných nástrojov, opäť aby sme vytvorili synergiu medzi inštitúciami a neduplikovali to, čo už je, čo už komisia má, čiže do akej miery by sme mohli ich služie, služby využiť. Takže toto je niekoľko z iniciatív, ktoré sme uh, realizovali. Pokiaľ ide o výraznejšiu synergiu medzi agentúrami v súvislosti s administratívnymi otázkami, vždy tu je priestor na zlepšenie, ale nám sa podarilo zájsť ďalej. Použijem ako príklad našu agentúru pre základné práve. Máme sedem servisných služieb s inými agentúrami, a práve nás oslovila komisia, ktorá by sa chcela pripojiť k týmto, zapojiť do týchto nástrojov, ktoré sme vyvinuli e, minulý rok. Sme sa stretli v rámci siete agentúr, v rámci ABA, EABC. Dohodli sme sa na siete a toto bude dôležitým krokom vytvoriť takýto rámec, ktorý podporili všetci riaditeľia a my sme teraz e, nadviazali zmluvný vzťah s komisiou e, v rámci tzv. systému CISPER, ktoré e, otázky ľudských zdrojov. Opäť to znamená efektívnosť a úsporu zdrojov O tomto sme s nimi diskutovali viac ako 10 rokov a teraz je to už realita. Takto by som mohol pokračovať e, obstarávaním, napríklad, kde si za mne pomáhame a aj e, v iných oblastiach. Dve veci by som ešte povedal, ak môžem. Myslím, že pán Javor hovoril o dohodách ktoré sú súčasťou eh, plánu postupu. Tieto dohody eh, sme diskutovali minulý týždeň na stretnutí riaditeľov, kde sme skonštatovali, že máme ešte veľa práce. Niektoré agentúry ešte po rokoch nemajú tieto tzv. seed agreements. Je to niečo, čo treba eh, napraviť nie je to akceptovateľné, že po toľkých rokoch ešte takéto dohody nemáme. Záverom e, viacero otázok tu bolo vznesených na agentúru pre základné práva, ale toto nie je fórum na to, aby som ich odpovedal. Veľmi rád sa s vami stretnem bilaterálne. Po prvých rokoch sme spravili e, veľké e, hodnotenie a som veľmi rád, pretože, pretože ukázalo, že máme vplyv na rôzne agendy, či už ide o práva detí, protidiskriminačné otázky, prístup k spravodlivosti a Sme tiež veľmi pyšní na stratégiu vnútornej bezpečnosti. EÚ hovorí o vyvinutí takýchto stratégiách vnútornej bezpečnosti. Takže toto je veľmi dôležitý krok. A môžem povedať, že naša agentúra výrazne prispela zlepšeniu tejto situácie. Ja budem naozaj rád, ak e, budem s vami ešte môcť hovoriť s vami o našej agentúre. Vo všeobecnosti, vo vzťahu všetkým agentúram. My sme predložili dokument v súvislosti s absolutáriom presne o tých veciach, ktoré ste požadovali, o tom prínose týchto agentúr, takže si to môžete pozrieť, ako my chápeme prínos agentúr. O tom možno potom samozrejme diskutovať, ale aspoň to vytvára určitý rámec pre diskusiu. Dokument sa nazýva Prehľad základných úloh, prínos a zdroje. Takže sa snažíme prepojiť tie základné prvky, ktoré súvisia so zodpovednosťou v súvislosti s tým, čo robíme a ako využívame peniaze placov a daní. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Wir begrüßen solche, die Vorlage dieses Dokuments sehr. Ich finde es... Ďakujem pekne. Budeme sa tešiť na spomínaný dokument. Ďalej za AIT dám slovo. Veľmi pekne ďakujeme za pripomienky a chcel by som zareagovať na dve zásadné otázky, ktoré tu boli vznesené v súvislosti s chybami, ktoré sú odhalené počas kontrol a ktoré sa považujú za veľmi vysoké a taktiež otázky v súvislosti s verejným obstarávaním. Chcem sa vyjadriť štyrom všeobecnejším otázkam, ktoré priamo alebo nepriamo boli prepojené s EIT. E Ide o efektívnosť operácií, spolupráca s inými agentúrami, ako aj otázka personálneho zabezpečenia a monitorovanie dopadu na výsledky. Toto sú zásadné otázky, ktoré veľmi dbáme a na ktorých pracujeme. Začnem teda tou chybovosťou a úrovňou kontrol. Aby som vysvetlil, naše kontroly e, vychádza, sa vykonávajú na troch úrovniach. Prvá úrovňa, úroveň priamo v teréne v súvislosti s príjemcami. E, tu sú tie, tie certifikáty o výdavkoch. E, boli identifikované nedostatky v predchádzajúcich predchádzajúcich rokoch v súvislosti s týmito certifikátmi, tak ako to uviedol aj e, súd. E, a našim úsilím je zlepšiť kvalitu týchto certifikátov. E, a my veríme, že teraz v súčasnosti je tá úroveň certifikátov oveľa dôveryhodnejšia. Ďalej, druhá úroveň to sú ex ante kontroly, ktoré vykonáva EIT toto je kombinácia kontrol, ktoré sú založené na kontrole certifikátov o nákladoch, ktoré sme dostali a tu identifikujeme nedostatky, ktoré existujú. Je to veľmi efektívna kontrola, aby sme zabránili chybám a vynaloženiu nákladov za neoprávnené položky. Potom tretia úroveň, ex post audit. Toto robia externí auditory, ktoré vedú práve k tej e, miere chybovosti, ktorá je považovaná za príliš vysokú. Chcem ale vysvetliť, že tieto ex post audity majú dva elementy. Element, ktorý vychádza z hodnotenia rizika, čiže e, sa zameriavame na tie vzorky, ktoré sú, e, predstavujú vysoké riziko. A potom ide o náhodný výber vzoriek a tu máme len 1,37% chybovosť. Podľa nás táto chybovosť nie je vysoká v porovnaní s inými programami v oblasti výskumu, kde tá chybovosť je oveľa vyššia. Takže máme tu tri úrovne kontrol a na základe toho si myslíme, že všetky tieto úrovne sa zlepšujú a zlepšovali sa v minulých rokoch. Sme na dobrej ceste zaručiť, že žiadne platby nebudú vykonané, e, ak nie sú oprávnené. Prepašte, že som hovoril tak dlho, chcel som len vysvetliť, že vychádzame z týchto troch úrovní a že sa zlepšeme vo všetkých týchto troch úrovniach. Pokiaľ ide o obstarávanie, je to ďalšia vec, ktorá viedla k určitým výhradám, spochybneniu e, toho, či možno udeliť absolutárium. Boli zistené určité zmluvy, ktoré neboli celkom v súlade s právom, takže my sa snažíme e, uzavrieť, ukončiť tieto zmluvy. Na základe toho sme vykonali vnútorný audit, Prehodnotili sme celý systém obstarávania, toto prebehlo minulý rok. Zaviedli, e, máme aj nových pracovníkov, prehodnotili sme postupy, máme kontrolné e, zoznamy iných agentúr, ktoré overujeme a taktiež poskytujeme odborné vzdelanie pracovníkom, čiže by sme mali byť oveľa lepšie na tom, tejto oblasti chýb, chybovosti a dúfame, že sa to už nebude opakovať, že je to už za nami. Chcem sa ďalej vyjadriť ešte k tým všeobecnejším pripomienkam, k personálnemu zabezpečeniu e, efektívnosti a spolupráce s inými agentúrami. Takže efektívnosť máme 50 pracovníkov EIT, EIT e, ktorí vlastne spraňujú e, rozpočet viac ako 2 milión eur. My si myslíme, že funguje veľmi efektívne a, v porovna- a to hovorím aj na základe porovnania s inými agentúrami. To je naozaj dôležité poznamenať. Úzko spolupracujeme s jednou agentúrou v Maďarsku. Popísali sme s ňou memorandum porozumenia v podstate sídlila tá agentúra čiastočne v našich priestoroch tým, pred tým, ako e, sa presťahovali. E, požičiavame si personál, e, spoločne obstarávame. Takže sa usilujeme <clears throat> o všetko, aby sme zefektívnili spoluprácu a aby sme využili svoju prítomnosť. Takže dúfam, že toto rozptýli určité prochybnosti o nedostatočnej spolupráci s inými agentúrami. Ja si e, skutočne myslím, že s nimi máme veľmi úzkú spoluprácu. Personálne zabezpečenie som už uviedol, že e, e, efektívne fungujeme s nízkym počtom pracovníkov, spravujeme pomerne veľký rozpočet my požadujeme navršenie personálne, aby sme posilnili najmä tú oblasť kontrol a aby sme sa mohli zamerať na tie účinky. Diskutujeme o tom s komisiou, pretože chceme zotrvať na tejto úrovni efektívnosti. Nechceme výrazné zvýšenie personálneho zabezpečenia, ale mierne. Áno, to by posilnilo našu prevádzku. To sa nám zdá byť opravnený prístup. A na záver, uh, tá zrejme najdôležitejšia vec, dopad a výsledky. Aby sme preukázali, že to, čo robíme, má účinok, má dopad, že produkujeme inováciu, a pracovné miesta, a, ktoré sú dôsledku našich aktivít. Ehm, vytvorili sme dve strategické pracovné skupiny práve za týmto cieľom. E, Pozostávajú z našich pracovníkov a externých pracovníkov, monitorujú stratégiu, Čiže sa zameriavame na konkrétne výsledky, na indikátory, ktoré možno používať pri hodnotení výsledkov. A tiež sa snažíme preukázať dobrú výkonnosť v niektorých oblastiach inovácií, vzdelávania a e, zakladania podnikov. Takže veľké úsilie vynakladáme na meranie výsledkov. Ďalej máme ďalšiu um, skupinu zameranú na finančnú trvalú udržateľnosť. Strednodobo chceme, aby partnerstva mali vlastný príjem a boli trvalo udržateľné a nezáviseli od financovania EIT a od e, financí z EÚ. Takže toto je jedna z našich najdôležitejších priorít. Eh, sme predmetom auditu Európskeho dvora auditorov a od nich čo skoro získame aj informácie ohľadne dopadu našej, našej činnosti. Takže to je všetko. Eh, môžem len povedať, že berieme všetky pripomienky a výhrady vážne, pracujeme na nich. Už doteraz sme zaznamenali veľký pokrok v porovnaní s obdobím spred dvoch rokov. Ďakujem. Vielen Dank für Frontex erhält Herr Arias das Ďakujem pekne. A teraz má slovo Frontex. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za slovo, aj za to, že ste nás pozvali na toto dnešné stretnutie. Návrh správy predstavený, predstavený spravodajcom presne odzrkadluje situáciu v účtoch Frontexu a berie do úvahy aj naše odpovede na otázky, ktoré nám boli položené spravodajcom. Najmä opatrenia, ktoré sme prijali na posilnenie našich kontrol eh, v roku 2013. Takže nemáme už ďalšie pripomienky k tomu, kým vy nemáte teda nové nejaké otázky. Berieme do úvahy tieto zistenia, ktoré sú vedené v návrhu správy a taktiež pripomienky, ktoré to boli dnes vyjadrené a urobíme, čo bude v našich silách, aby sme zabezpečili nápravu. Záverom chcem poďakovať váženým členom tejto, tohto výboru za ich pripomienky, najmä spravodajcovi, za odporúčania, aby nám, bol, e, udelen, aby nám bolo udelené absolutárium na rok 2013. Ďakujem pekne. Besten Dank. Ďakujeme veľmi pekne. Európska komisia si sa hlási o slovo. Na mojom zozname. Pán Savary eh, z DG eh, z DG Home. Nech sa páči, máte slovo. Eh, v mene Európskej komisie by sme rady dodali a k absolutóriu Frontexu podporili zástupcu e, Frontexu zo strany komisie. Dúfame, že v absolutóriu 2014 budeme mať k dispozícii kvalifikované E, stanovisko ohľadom e, účtov, ale chceli by sme takisto e, poďakovať spravodajcovi za správu o absolutóriu za rok 2013. Ďakujem. Európsky dvor auditorov, zhlásite sa o slovo? Pokiaľ tomu nie je, Pán kolega Čarnecký, ako spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, iba v krátkosti. Ďakujem za všetky pripomienky. Teraz by som chcel e, požiadať e, mojich kolegov o pripomienky. Budeme mať aj stretnutie tieňových spravodajcov veľmi čo skoro. Ďakujem. Ďakujem. Teraz program, body programu 54 až 60. Opäť pán Čarnecký, máte slovo. Opäť, a opäť ďakujem, pani predsednička. iba naozaj v krátkosti. Spoločné akcie pred, spôsobujú problémy, čo sa týka kontroly implementácie rozpočtov. Zaznamenali sme veľmi veľa prenesených e, bodov Eh, jednotlivých rozpočtov medzi jednotlivými agentúrami a eh, eh, spoločnými projektami, ako napríklad medzi ENIAC a Artemis, kde sa prenosy zaznamenali trikrát predtým, než sa spojili v roku 2013 do jedného projektu. Takisto kvalifikované stanovisko za rok 2013 poukázala na to, že boli nedostatočné stratégie auditu a ex post eh, kontroly. Takisto aj vyhlásenia o vierehodnosti neboli dostatočné. Čo sa týka EMI, tam už druhý rok eh, po sebe miera chybovosti dosiahla miery 2% a ECI dalo k tomu stanovisko druhý rok po sebe. Treba však povedať, že miera chybovosti klesla v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Kolegovia, teraz uvítam vaše pripomienky a pozmeňovacie návrhy a čo sa týka stretnutia tieňových spravodajcov, to bude zorganizované v dohľadnom čase. Pán kolega Vistes bude hovoriť za spoločné projekty ISTES. Pani predsedníčka, budem sa snažiť byť čo najstrušnejší. V prvom rade spoločný projekt ITER. Musím uznať, že ITER pracuje s veľmi komplexnou oblasťou. Je to veľmi náročný projekt, e, jediný svojho typu na celom svete, avšak e, snaží sa prijať e, zlepšenia aj v oblasti auditu s ohľadom na odporúčania z Európskeho dvora auditorov. Chceli by sme zdôrazniť, že je nesmierne dôležité, aby spoločné projekty mali, mali správu rizik podľa nového revidovaného časového rozvrhu, ktorý sa ukazuje byť realistický a dúfame, že už nebudeme svedkami ďalších navýšení rozpočtu, eh, ktoré boli nejakým spôsobom neočakávané. Rovnako potrebujeme zdôrazniť, a to je veľmi dôležité, že aspekt verejného obstarávania v rámci spoločných projektov musí byť zobraný do úvahy. ITER mení svoje fyzické pravidlá na príjmanie zmien v súlade e, s finančnými nariadeniami. To sú tie konkrétne body, e, ktoré sa zmienujú v absolutóriu. Čo sa týkajú e, spoločného projektu Cezar, tam nie sú také závažné body, avšak chceli by sme vysloviť obavu, že výročný e, cieľ plnenia dosiahol 82 a Radi by sme videli lepšie výsledky v budúcnosti. Takisto si radi vypočujeme našich eh, kolegov, aby sme vedeli odobriť toto absolutórium v čo najkračej, najkračom možnom čase. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Bačitis má slovo. Pani predsednička, kolegovia, chcel by som povedať, že vidíme obrovské množstvo práce, ktoré sa vynaložilo pri hodnotení spoločných projektov. Spoločné projekty sú veľmi viditeľné pre európskych občanov, takže je veľmi dôležité, aby finančné prostriedky boli využité správnym spôsobom Spravodajca už spomenul, že po tri následovné roky bolo vydané kvalifikované stanovisko pre projekt Artemis. Sú tu problémy, ale aj s inými spoločnými projektami. Ale musíme povedať, že ako odpoveď eh, na túto kritiku spoločné projekty implementovali eh, osobité akčné plány na to, aby zabezpečili zníženie miery rizika v budúcnosti. Eniak, Artemis a čisté nebo musia pokračovať vo svojich aktivitách, ktoré sú zamerané na zníženie miery chybovosti. vyslovujem obavy nad tým faktom, že Európsky dvor auditorov poukázal na to, že sa môže vyskytnúť deficit 290 miliónov eur, ktoré môže zabrániť spoločným projektom v tom, aby napravili súčasné chyby, ktoré sa vyskytli preto je nevyhnutné, aby spoločné projekty poskytli dostatočné informácie na zabezpečenie implementácie takéhoto kontrolného systému. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajcom za odvedenú prácu, ako aj za prezentáciu. Ja takisto mám niekoľko pripomienok. V prvom rade by sme mali prehodnotiť, e, či nie je možné odložiť absolutórium e, už tretíkrát za tri roky kvôli kvalifikovanému stanovisku a pozrieť sa na to, či ten plán, ktorý navrhujú, bude naozaj aj implementovaný a či sa to odrazí aj na čiastočných výsledkoch. Pretože sa vysk- e, vykonáva iba niekoľko auditov zo strany orgánov členských štátov. Takisto nemáme dostatočné informácie o vynaložení finančných prostriedkoch v rámci spoločných projektov. A ďalšia záležitosť je, že dokonca aj Európsky dvor auditorov hlási, že neexistujú dostatočné informácie o tom, aký je reálny príspevok Parnasu, ktorý je založený na verejných zdrojoch, ako aj súkromných zdrojoch. Správa Európskeho dvoru auditorov nestanovuje, aká je situácia. Tam sa iba konštatuje, že eh, sledujú a e, naplňajú plán. Avšak neuzvádzajú sa ďalšie podrobnosti, takže e, v tomto zmysle by som navrhol určité pozmeňovacie návrhy. Chcel by som, aby mi boli zaslané dodatočné informácie a čakám na ich odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. To je samozrejme veľmi dôležité, aby sa nám dostali tieto odpovede, Európska komisia prítomná, pani Kariňány Dinovulo a vidím však, kto začne z vás. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem my sa stotožňujeme s pripomienkou Európskeho dvoru auditorov. Myslíme si, že je to veľmi dobrá správa, ktorá podčiarkuje výzvy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých projektoch, pretože musíme mať na pamäti, že toto je rozsiahly projekt so siedmými partnermi a je jasné, že v tejto správe sa identifikovali niektoré slabé stránky spoločných eh, projektov a ktoré sú eh, spojené s s priamým manažmentom projektov. Súhlasím, že treba prikladať väčší význam novému časovému harmonogramu, ako to uvádza spravodajca. To je momentálne predmetom revízie a čo skoro budeme mať nového generálneho riaditeľa ITER, a samozrejme nový časový rozvrh budeme mať aj e, dopady na finančnú stránku projektu, ktoré budú známe v júni v roku 2015. To samozrejme neznamená, že budeme mať implementovaný nový rozvrh do júna 2015. To bude iba predbežný e, rozvrh, ktorý e, bude predložený jednotlivými medzinárodnými partnermi. E, konečný rozvrh bude implementovaný a rozhod- bude sa o ňom rozhodovať medzi rokmi 2015 a 2016. Samozrejme, e, súhlasím, že e, projekt e, fúznej energie je veľmi dôležitý. Samozrejme, v svetle odporúčania Európskeho dvora auditorov tieto sa sústreďujú približne na rovnakú oblasť. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pekné po obede, eh, čo sa týka iniciatívy IMI, čiže inovatívnych eh, liekov. Chcel by som sa poďakovať za správu. Čo sa týka miera chybovosti, je to stále nad eh, hranicou materiálnosti a chcel by som počerknúť, že táto miera chybovosti v priebehu roku klesla pomerne významným spôsobom a vynakladáme veľké úsilie na to, aby sme komunikovali presné pravidlá finančného výkazníctva a takým spôsobom znížili mieru chybovosti u konečných príjmateľov a samozrejme e, príspevky partnerov sú veľmi dôležitá otázka a aj nás veľmi zaujímavá. Zaujíma, aká bude odpoveď Európskej komisie. Sme si e, istí, a to už aj na základe auditov, ktoré boli vykonané, že tieto príspevky budú riadne zdokumentované. Ukáže sa však až e, časom, akým spôsobom budú tieto prostriedky naakumulované. Projekt sa začal v roku 2009 a ostatné projekty e, v rámci tohto projektu sa odštartovali pomerne nedávno, takže bude trvať nejaký čas, kým sa tieto prostriedky nazbierajú. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že sa nikto ďalší, niek, nikto o slovo e, chcel by spravodajcovia sa prihlásiť e, o slovo? Ak tomu tak nie je, budeme pokračovať e, ďalším bodom dnešného programu, bodom 61. Je to stanovisko o Európskom e, fonde pre strategické investície. Dnes na stretnutí koordinátorov bol Michal Teurer ako predstaviteľ spravodajcov, ktorého sa zúčastnil. Bohužiaľ sa ospravedlnil z dnešného stretnutia a dúfame, že nám vy môžete poskytnúť vy nejaké informácie. Pán kolega Ali, máte slovo v mene spravodajcu. Ďakujem pani predsedníčka, vážení kolegovia. Budem hovoriť v mene pána Tollera o cieľoch a chcel by som vás informovať, že jeden z hlavných aspektov, ktorý bude predmetom revízie, je udelenie plných práv Európskemu dvoru auditorov na vykonanie auditu celého procesu, ktorý sa e, viaže na celý fond pre strategické investície a tento audit takýto, takisto posúdi účinnosť a efektivitu opatrení, ktoré budú prijaté v súvislosti s implementáciou celého plánu. Na jednej strane hovoríme o tom, že chceme uľahčiť e, postupy, na druhej strane by mali byť zavedené také kontroly, ktoré budú chrániť tento projekt a ktoré budú zabezpečovať to, že zdroje, ktoré budú alokované, budú vynaložené primeraným spôsobom. Čo musíme predísť za všetkých okolností, je prevencia nedodržiavania alebo nenaplňanie cieľov, ktoré vyplývajú z horizontu 2020. Ciele projektu nesme brániť naplňaniu celého horizontu 2020. To znamená, že náklady nemôžu očerpávať zdroje z celoštruktúrálnych zdrojov. Naopak musia sa vzájomne doplňať a musia byť implementované paralelným spôsobom. Jedným z hlavných cieľov tohto plánu je mať príslušnú mieru návratnosti investície, tak aby sa zabezpečila ziskovosť e, projektu, vytváranie pracovných miest. A to nehovoríme o e, sezónnych pracovných miestach, hovoríme o stálych pracovných miestach, ktoré prispejú e, k hospodárskému rastu. Mala by tu byť dlhodobá ziskovosť plánu ako celku. V tomto bode by som chcel povedať, že toto je všetko, čo sme prešli e, s pánom Tojerom Ďalším aspektom je spôsob, akým spôsobom budú alokované prostriedky jednotlivým projektom. Musí, projekty musia prejsť s selekciou a to musí byť transparentné. Avšak ešte predtým si musíme počuť názor Európskej komisie a od správnej rady fondu, aké budú prioritné oblasti financovania a akým spôsobom bude dosiahnutá životaschopnosť projektu. Myslím si, že už teraz trochu meškáme pri dosahovaní týchto cieľov. Na jednej strane sme hovorili, že toto sa vyjasní na konci eh, tohto obdobia, ale na druhej strane sme nestanovili žiadne priority pre tento fond. Ďalším aspektom je, že vyhliadky na kontribučné fondy už začali. To je všetko z mojej strany. Kolega Lazaro za Európsky súdny dvor. Ďakujem, rád by som vás informoval, že na e, e, účtovný dvor už sa rozhodol o stanovisku k nariadeniu o euro, Európskom pláne pre strategické investície. Bol som vymenovaný spravodajcom a cieľom je mať prvý návrh e, úvah členov nášho výboru 4. marca. Takže našim cieľom je vytvoriť stanovisko včas, na vaše úvahy na pôde vašeho výboru KONT. To je správa dobrá v čase, kedy e, sú dobré správy e, zriedkavé. Ja sama e, chcem prehovoriť, chcem popísať trochu tie výzvy. Nebola som si istá, čo naozaj potrebujeme, aby sme e, postupili vpred. Potrebujeme e, tu skôr e, diaľkové svetlo alebo hmlovky alebo naopak kladiva klinec. E, ktorý nástroj? Všetko bolo nejasné za minulé roky v tom, čo e, sa vlastne deje okolo tohto projektu. Musím si dať teraz pozor, pretože to nejasné pri tomto projekte vedie k tomu, že sú tu potom otázky, ktoré možno nie sú tie správne kolega Tojerer, to by bolo moje želanie, by sa mal zaoberať e, otázkou prístupu Európskeho účtovného dvoru, nielen pokiaľ ide 8, o 8 miliard komunitárnych prostriedkov, ale o celú sumu, pretože nemáme vlastne prehľad, čo vlastne je v tomto fonde. Musíme trvať na tom, aby každá správa sa e, týkala celého, celej čiastky, nielen tých 8 miliard s týmito spojenými peniazmi sú vždy problémy. Máme tu vlastne e, správcovský fond a tento v podstate e, sa nám klame e, ako kontrolórom, ale tu sa nám ako auditorom k, u tohto správcovského fondu klame ešte viac. My sme boli v Taliansku sa pozrieť na prostriedky Eh, ako sa použili prostriedky pre obete zemetrasenia v Abruce. A všetci sme videli to isté. Videli sme rovnaké projekty. Každý eh, nám, uka- nám ukázal rovnaké projekty a ja trvám na tom, že potrebujeme naozaj lepší prehľad. Aby sme mali právo absolutória pre tento fond, ten celý fond musí eh, ísť s prostredníctvom absolutória celého parlamentu my sme naozaj nedostali vhľad do toho, čo sa tam deje. Z terajších uh, skúseností som sa, myslím, poučila i to, ako uh, uh, nechce stratiť trojité Ačko uh, investičná banka a chce si ho zachovať, pretože tu sú len projekty, ktoré nesú, nesúvisia s problémami EÚ. Chcem poukázať na to, že samozrejme musíme trvať na tom, že nie len bankovnícke argumenty sú tu relevantné, ale chceme investovať do rastu a tak ďalej aj do regiónov, kde sa bežne neinvestuje. Preto tu máme verejné prostriedky a preto by som chcela byť za to, aby Európska komisia pri, projek- pri výbere projektov mala výraznejšiu úlohu. Ďalej potom musím povedať, že všetky tieto e, rozhodnutia, no už tu môžeme byť e, účtovnému dvoru veľmi, veľmi e, vďačný za tú, otázku finančných nástrojov, pretože keď sa pozrieme na to, tak naozaj e, vystávajú otázky. V svojej správe som už písala, že e, v roku 2013 bolo 14 finančných nástrojov pre vidieckú oblasť a v každom stovky projektov v 7 členských krajinách ani jedna členská krajina a v žiadnom finančnom nástroji pre vidieckú oblasť nevyplatila jediný, nevyplatilo sa jediné euro. Ale bankám sme už previedli viac ako 53 miliónov eur, takže oni si prostriedky nechali banky a tým si prikrašlili svoje súvahy. Otázka sa musí riešiť, kedy EU bude platiť a kedy sa prostriedky vynaložia, kedy sa musia vynaložiť, pretože inak je tu nebezpečenstvo, že banky si tieto prostriedky ponechajú. V štruktúrálnych e, fondoch e, máme 941 modelov. 14 miliard eur, z toho 10 zo štrukturálnych fondov, 5 miliard z EIB. V tých 14 miliard na konci finančného obdobia po 7 rokoch sa vyplatilo len e, 47%, takže 53 sa nevyplatilo. Tie zostali potom v súvách bank. Alebo kde sú tie peniaze? A prečo EU vlastne vyplatila od začiatku celé čiastky? To, je do, to sú dodnes otvorené otázky, ktoré budem z vlastnej iniciatívy sledovať, ale neviem, či dostanem kvalifikovanú odpoveď. Čo ma štve, že EU, EIB tvrdí, že všetko je e, perfektné, ale kto by to mal v EIB robiť? 77 milión eur e, ročne e, e, manažuje. Koľko ľudí to tam robí? Kol, dúfam, že priateľstvo kolegov Tojerera a Hera e, nebude viesť k tomu, že sa určité otázky ne, nevyriešia. Administratívne náklady EIB napríklad. Chcela by som poukázať na to, že si kladiem naozaj otázku, kto by to mal v EIB vlastne robiť? Určitú chvíľu som si myslel, že jednoducho, že to, čo to teraz robila EIB, že to bude platiť FC, ale všetci hovoria, že tak tomu nie je. EIB má robiť to, čo robila doteraz, dodatočne ešte to, čo je priradené k FC, ale ja chcem vedieť s čím, s akým personálom. Kto to bude robiť? A kto bude potom sledovať tie projekty? Už podľa mňa to je naozaj veľmi dôležité. V tomto e, správcovskom fonde potrebujeme naozaj možnosti, aby tu bolo, veľké, aby tu bolo rozsiahle výkazníctvo aspoň raz ročne. Veď je to takmer dvojnásobok rozpočtu EÚ, ak to takto beží. A preto si myslím, že je dôležité, bolo by dôležité trvať na týchto vodoch. Minimálne ja tak budem činiť. Vaše, vaše názory, podnety, kritika, ak nie, už tak poviem, že ide o tému, kde všetko v podstate e, sa všetci snažia tomu tak trochu e, vyhnúť, vyhnúť. Pán kolega Ali, ako spravodajca ešte raz. Ďakujem, pani e, predsednička. Súhlasím plne s tým, čo ste práve povedali. Tiež súhlasím s tým, že celá čiastka by mala byť e, podriadená auditu, pretože fond bude vytvorený tzv. garančným mechanizmom. A tých 16 miliárd z celkových 21 miliárd bude plynúť z rozpočtu EÚ. E A preto je, e, nezáleží na tom, že tu hovoríme o 315 miliardách, ktoré poplynú cez tento záručný fond Dôležité je, ako vlastne projekty vyberieme a ako budú e, distribuované cestou naprieč tým, tedy celým územím EÚ, pretože nemali by tu byť členské krajiny, ktoré e, budú v pozadí a nebudú môcť e, mať prínos z tohto fondu, pretože účelom fondu je zredukovať nedostatok rovnováhy v strategických investíciách. Pretože očividne môžeme e, takéto nerovnováhy konštatovať. Som optimistický a verím, že tento plán bude mať svoje dobré výsledky za relatívne krátky čas. I my tak e, dúfame, i my v to dúfame. Tým pádom sme tento bod programu uzavreli a dostávame sa k ďalšiemu bodu. A to je bod číslo 62. Pán Lazaro ešte? Nie, vy nás e, zasvetíte do tajomstiev najpravdepodobnejšej miery chybovosti. Sme vďační, že dnes takýto e, nástin dostaneme. Možno, že bolo by dobre, keby ten či onen nový kolega e, sa i dostavil do nášho výboru. Máte ale už slovo, pán Lazaro. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. My sa snažíme poskytnúť e, e transparentnosť v našej metodológii. E, dúf, chcem vám poďakovať a, a e, Teší ma, že môžem pre- prezentovať túto tému a tým vás, vám ukázať, čo sa eh, skrýva za, týmto, eh, za touto témou. Eh, najpravdepodobnejšie chyby a budeme vám k dispozícii na výmenu názorov. Spolu s kolegom vám budeme prezentovať túto tému. Ďakujem, naozaj ma veľmi teší, že tu dnes môžem byť a túto tému vám prezentovať. Ide o štatistiku a v prezentácii teda sa zameriame na štatistiku. Nebudeme hovoriť o iných veciach, ktoré v audite robíme. Naozaj budeme hovoriť o chybovosti. Na priesvitke vidíte požiadavky, ktoré nám ukladá e, zmluva. Prvá vec, my musíme povedať, povedať či sú veci správne, alebo nie. Je to, má to povahu atestu, Dávame všeobecný prehľad a musíme dávať všeobecný pohľad na transakcie ako celok. Môžeme tiež e, to doplniť i ďalšími e, špecifickými posúdeniami. Ale to je nad rámec tejto povinnosti. Toto je naša povinnosť, e, ten všeobecný prehľad udeliť. Tu sú slova z toho, z toho nášho stanoviska. Prvá veta je v to samotné, ten, ten, ten, tá samotná výpoveď, že všetky politické skupiny e, sú chybovosťou postihnuté. A druhá časť je vlastne dôvod pre, tento, pre, to prvé, pre tú prvú výpoveď. To, tá výpoveď je, že je tu vec, vecný, vecný počet chýb. Ďalšia priesvitka. Jedna z otázok, veľmi jednoduchá otázka, prečo využívame uh, techniky e, námatkových kontrol, pretože je nemožné jednoducho pozrieť sa na všetky transakcie. Nemôžete sa pozrieť na všetko a to je teda riešenie, vtedy je riešením e, námatková kontrola. Učí si všetci, e, nespomeniete na všetky tie možné programy investícií a tie jednotlivé transakcie, ich čísla sú obrovské. My musíme z toho vyvodiť jednoduché e, prístupné závery na preverovanie. Takže toto si vyžaduje určitú formu námatkovosti. Otázka znie, akú formu. E, je tu množstvo možností, my tu máme ale tri, traja základní kandidáti sú tu. Prvá možnosť je mať e, prístup e, založený na rizikách, na posudku, teda posúdiť, ktoré transakcie majú potenciál byť rizikové. A určite nájdete veľa e, chýb týmto spôsobom, ale budete v stave presvedčiť niekoho, že ide o reprezentatívny e, nástin. Takže takýto príklad má pre nás úlohu, ale nemôže byť v centre našej činnosti. Druhý, druhý prístup je úplne náhodný výber Ehm, tu sa vyberú malé čiastky, tu je problém, že e, čo vznikne, že e, budete mať naozaj teda veľmi malé transakcie. A tretia e, možnosť využívajúca monetárne jednotky, to treba vysvetliť bližšie. Tuto je skutočný príklad. Z výskumnej oblasti sme si vybrali túto časť 10,4 miliard eur výdavkov. E, každá jednotlivá e, transakcia. Tu sme si v druhom stĺpčeku e, vybrali výdavky v populácii a väčšina transakcií, ako vidíte, sú veľmi malé. Minimálne polovica z nich, viac než polovica z nich je v nízkej čiastke a ak sa pozriete iba náhodne výberom na, tieto, na, tento, na túto časť, tak polovička vašich e, vybratých príkladov bude v, tejto, v, tej, v, tej, v tomto rozmedzi. Ale ako vidíte, nepredstavujú veľký podiel. Ak sa pozrieme na ten samotný sampling na základe monetárnych jednotiek, aký som spomenul, namiesto toho, aby sme si vyberali v tom slupčeku počtu transakcií, vyberáme si v tom strčeku e, počet výdavkov. Namiesto toho teda zameriavania sa na malé transakcie, zameriame sa oveľa viac na transakcie, ktoré predstavujú ten, tú, tú hlavnú časť výdavkov. Tu je vlastne zastúpený, e, sú tu tie dve najväčšie e, časti, tie platby na 100 tisíc eur v tomto príklade, v tomto výbere. Keď sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, vidíte porovnanie ak by sme robili náhodný výber, poznáme množstvo malých transakcií a môžeme vám povedať o frekvencii e, chybovosti, môžeme e, teda odhadnúť frekvenciu v celkovej populácii, ale nebudeme vedieť o veľkých platbách, ktoré sú principiálne. Ak použijeme ten e, monetárny prístup, bude tu rovnaká pravdepodobnosť pre každú transakciu, že bude vybraná. Ak sa pozrieme na ďalšiu priesvitku, vidíme e, časť kritérií, ktoré musíme pri, e, pri, pri výbere zohľadniť. Hranica materiálnosti 2 veľmi často už po dlhé roky, e, ďalej miera vieryhodnosti, ďalším kritériom respektíve keď sa pozrieme e, k, to, až na tú poslednú e, vec, to je najmenej intuitívna vec, tak to je e, zistená, zistená chybovosť vlastne, miera chybovosti. Toto je asi dosť známe všetkým mnohým z vás. Je to vyvodené z našej výročnej správy. Vidíme tu limity, limity vieryhodnosti. Tá červená linka naznačuje vonkajší horný limit. E, najvyššia možná úroveň zostáva na úrovni 95 vieryhodnosti a zelená linka je najnižšia, najnižší, najnižší limit. E, najefektívnejší audit v, e, na, v príklade námatok je tá zelená, je vtedy, keď tá zelená línia práve na úrovni 2 Toto je štatisticky uspokojivé a hovorí vám to v eh, tej úrovni v účtoch tej spomínanej prahovej hodnote eh, významnosti. Za posledné roky tá zelená linka bola eh, v podstate nad 3%, takže momentálne robíme audit. Mohli by sme opodstatniť výsledky so zníženou veľkosťou vzoriek. Keď sa pozrieme na ďalšiu, ďalš, ďalšiu priesvitku, tu vidíme porovnanie. Výročná správa z 2014 hovorí o tom, čo sme tento rok e, celkovo preverili. 1202 transakcií celkovo. A e, z koheznej oblasti je viac než štvrtina z nich. Podobne potom polnohospodárska oblasť a zvyšok je z oblasti 500 je e, z iných oblastí spravovania. Ak by bolo e, možné znížiť počet tých vzoriek na 600, e, i tak mať do, dobrý pohľad na rozpočet, ak by sme tak urobili, tak by to naznačovalo, že preveríme v koheznej oblasti viac ako 200 vzoriek, 230 v oblasti polnohospodárskej a a asi 164 v priamom um, manažmente a administrácii. Množstvo práce, ale menej detailu v tej práce. Už by sme nemali možnosť poskytnúť uh, presné veci o priamom manažmente. Myslím, že tú situáciu sme dobre popísali. A teraz sa pozrieme na transakcie. Justifies the use they've made of the money ak príjemca oprávnene príjme peniaze, my v našom záveru, v závere nezohľadňujeme predfinancovanie alebo zálohy, pretože v takýchto prípadoch došlo k prevodu e, peňazí niekomu inému. A Myslím, že komisii by sa nepáčilo, keby sme e, kritizovali to, čo, že ako postupoval príjemca. So, mm, vzorky my začíname e, začiatkom roka získavať, vyberať vzorky. Robíme to celý rok a na konci roka, pretože veľa platieb je vykonaných na, ku koncu roka, odoberáme vzorky častejšie. Čiže navštevujeme príjemcov, kontrolujeme e, predtým, ako tá výročná správa je ukončená. Keď si berieme transakcie, keď ich posudzujeme, posudzujeme, či sú v súlade s legislatívou, legislatívou, či e, boli opravnené prostriedky vynaložené, e, overujeme výpočty, niekedy zistíme chyby vo výpočtoch. Ak to bolo nesprávne vypočítané, potom posudzujeme, aký je závažný, aká je závažná tá chyba. Takže robíme rozdiel medzi e, chybnými platbami. Máme tu niekoľko druhov chýb kvantifikovateľné, ktoré extrapolujeme. Ehm, pôsobíme na základe najpravdepodobnejších chýb a potom nekvantifikovateľné chyby. A my zistíme, ako často k tomu dochádza v rámci vzorky ale nemôžeme povedať, ako často sa to stáva v rámci kontrolovaného súboru. Ale naša vzorka eh, je len časťou celého súboru. A toto je to zistenie v roku 2013 to, čo si z toho môžete vybrať, je, že 60 chýb súvisí s vyplácaním súm za určité činnosti. Len 14 súvisí s oprávnenosťou, čiže keď niekto musí niečo vykonať, ale nemusí to preukázať. A potom 39 je tá kombinovaná zmiešaná oblasť. Tu vidíte že niektoré veci nekvantifikujeme. E, publicita. Tí, ktorí dostanú peniaze z EÚ, musia to zverejniť na ozname, na plagáte, na tabulke. A keď zistíme, že takáto publicita nebola urobená, napíšeme list príjemcovi, a, ale nepovažujeme to za chybu. Nekategorizujeme to ako chybu. Veľká Väčšina chýb je v oblasti obstarávania. Ide o chýbajúce dokumenty, nedodržané lehoty a tieto tiež nekvantifikujeme. Len jednu tretinu z týchto chýb súvisiacich s obstarávaním kvantifikujeme. Veľká väčšina chýb súvisí s nedodržanými lehotami. Ak sú lehoty nedodržané, opäť nekategorizujeme to za chybu. Je veľa e, vecí, ktoré odhalíme, ale nekvantifikujeme ich ako chybu. Kto účtuje náklady, celkové náklady za určitú aktivitu napriek tomu, že len polovicu času na nej strávil v súvislosti s príslušným projektom, alebo ak si niekto nárokuje preplatenie nákladov, a keď ide o náklady nárokované pred uh, predložením žiadosti. Čiže toto sú tie tri chyby, ktoré uh, sledujeme. ak zistíme, že polnohospodár nahlasuje, takú, deklaruje takúto pôdu, ide len o kúsok e, polnohospodárskej pôdy. ale závisí od toho, o akú rozlohu ide a nakoľko je chyba závažná. Finančné korekcie. Finančné korekcie, toto je termín, ktorý pokrýva rôzne aktivity. Ide o e, vrátenie, kedy členský štát stiahne žiadosť o úhradu alebo financovanie projektov. V takýchto prípadoch členský štát môže tieto peniaze použiť na iné projekty. ktoré budú opäť predmetom nášho kontrolného súberu. Um, korekcie um, čistých príjmov. Je to korekcia, kedy členský štát nemôže opakovane použiť tú opravenú alebo získanú sumu. Vráti sa uh, tento prostriedok do rozpočtu a, a môže byť znovu použitá, ale nie tým istým členským, členským štátom. Zúčtovanie súladu, toto je mechanizmus, ktorý súvisí s polnohospodárstvom. Toto je určené na to, aby boli vlastne posti za porušovanie pravidiel nejde o peniaze spätne získané od E, konečných príjemcov. Posudzujeme korektívne opatrenia. Minulý e, rok mali dosť veľký dopad na chybovosť. Tuto je zoznam faktorov, ktoré sa zohľadnia alebo nezohľadnia. Ak sú kontroly vykonávané nezávisle od nášho auditu, Čiže predtým, ako sme sa vôbec rozhodli robiť audit, ak ide o konkrétne, tie berieme do úvahy. Ťažko sa zo všeobecne v tejto súvislosti, pretože rozhodujeme od prípadu prípadu. My sme radi, ak dôjde k náprave po kontrole, ale keďže veľa transakcií nie je eh, kontrolovaných auditom, tým sa znižuje tá chybovosť. A keď ide len o všeobecné korekcie, ťažko sa zohľadňujú. Chcem týmto všetkým len povedať, že potrebujem jasné informácie, čo sa predkladá, čo sa nepredkladá na úhradu. Pretože na základe, čím je to presnejšie, môžeme robiť lepšie rozhodnutia toto si môžete pozrieť, túto ďalšiu priesvitku a položiť otázky, ak budete chcieť. Je to jednoduché vysvetlenie, ako prebieha extrapolácia a môjim cieľom je kontrolovať 150 ehm, transakcií a nájsť len jednu chybu v tom kontrolovanom súbore. Zvyčajne to tak nie je, ale na takomto príklade som to ilustroval, ako odhalujeme chyby. My tiež e, vypočítavame, zisťujeme e, prach dôveryhodnosti. Ide, je tu štandardná odchýlka, ktorá je kľúčom. Takže veľké vzorky e, znižujú tú hranicu dôveryhodnosti. Ale keďže ide odmocnenú. Nie je to až také dramatické. Toto je výsledok za rok 2013. Ak si pozriete tie zelené časti, tam ide o najpravdepodobnejšie chyby. Napríklad v pilieri 1 3,6 Vidiecký rozvoj, tam je pravdepodobná chybovosť, kapitola 4 6,7, čo je veľký rozdiel ale ako vidíte, že tie úrovne dôverovne sa prekrývajú, takže z tohto by štatistici nevyvodili ten výsledok, že jedna oblasť je horšia ako tá druhá. Ak si vezmeme dva roky spolu, došlo k malej zmene medzi týmito dvoma rokmi, pomerne konzistentné výsledky sú to. Čiže keď zoberieme spolu dva roky, zdvojnásobíme vzorku a tie hranice dôveryhodnosti sa zužujú. A potom možno povedať, že polnospodárstvo pilieri je na tom horšie ako vidiecký rozvoj a tak ďalej. Tuto máme kapitolu 5. Prvý riadok rok 2013 strop 6,4 tá dolná hranica chybovosti. Ak zdvojnásobíme vzorky, potom to zúžime, ale ešte stále tam budeme mať 4,5 Takže pomerne veľký rozdiel. Komisia poskytuje Ehm, rôzne informácie v rôznych správach a musím povedať, že je naozaj dobré, že komisia vie poskytnúť takéto informácie, údaje stanovené na dve desateľné miesta, takže to je skutočne ehm, veľmi presné. Čiže množstvo informácií, ktoré poskytnú z ich pohľadu na základe aktivít v, členských, v členských štátoch Všetko toto e, predstavuje 2,8 celoeurópsky priemer. My môžeme porovnať tieto údaje s našimi zisteniami a so zisteniami jednotlivých generálnych riaditeľstiev v jednotlivých oblastiach výdavkov za polnohospodárstvo. To je 6,3 DG Agri 0, o 0,9 nižší výsledok, čiže je tam eh, iný prístup ku krížovému plneniu a možno aj iné dôvody, prečo je tam rozdiel. Rovnaká situácia sa týka vidieckého rozvoja, trošku nižšie percento, ale v podobnej kategórii. Zamestnanosť, veľmi podobné výsledky, údaje. Digi, Regio opäť veľký rozdiel medzi ich údajmi a našimi údajmi. A toto znižuje e, výsledok e, týchto údajov, ktoré boli uvedené na dve desatinné miesta. Ja verím, že to nebolo príliš nudné, že som vás trošku informoval, ako zostavujeme štatistiku, aké obmedzenia máme veľmi ťažké predstaviť si alternatívu k e, štatistickému e, odberu vzoriek, ktorým dosiahneme podobný výsledok, možno zlepšením postupov v rámci získavania informácií od členských štátov a lepšie postupy kontroly na strane komisie nám zabezpečí viac informácií, ale v súčasnosti musíme dosť tvrdo pracovať, aby sme vám poskytli čo najlepšie údaje, ale hovorím, že sú tu určité hranice v rámci určitých limitov. Vielen herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Môžem povedať, že to je e, skutočná veda, ale zaujímavý prehľad ste nám poskytli. Ja mám otázku, ktorá e, sa u nás vždy vynorí. Je tu požiadavka v súvislosti s e, úpravou metód e, medzi komisiou a dvorom auditorov. Komisia často vykazuje nižšie údaje, aspoň toto sa nám zdá. Čo si myslíte o e, týchto metódach? Porovnávate vaše prístupy napríklad v oblasti verejného obstarávania? Aký je váš názor na tieto oddielne prístupy. Bolo by treba ešte niečo robiť pre túto oblasť, alebo to, čo sa robí v súčasnosti, je postačujúce. Ďakujem za odpoveď vopred. Thank you, chair. Ďakujem za otázku, pani predsednička. Musím povedať, že nie sú tu výrazné, signifikantné rozdiely v prístupe dvora auditorov a v prístupe komisie, napríklad vo verejnom obstarávaní. Cieľom komisie je chrániť rozpočet EÚ. Cieľom dvora auditorov je kvantifikovať chyby, ktoré zistíme počas testovania transakcií. Ale pokiaľ ide o absolutórium na rok 2012, sme sa spojili s komisiou a hľadáme nejaké styčné body, aby sme sa vyhli každoročným diskusiám o rozdielnej metodike, pokiaľ ide o kvantifikáciu chýb vo verejnom obstarávaní. Súčasne opäť na základe absolutória na rok 2012 udeleného parlamentom e, riešime otázky krížového plnenia a Následne ja vo svojej, na základe svojej kompetencie by som chcel spolupracovať s komisiou na otázke viacročnosti. Musíme zosúľadiť túto viacročnosť a súčasne je dobré, aby sme získali lepší pohľad na túto vec, aby sme sa vyhli každoročným diskusiám o tom istom. Ako Peter Welsh povedal, máme povinnosť uplatniť štatistickú metódu pri zistení úrovne nesúladu, nedodržiavania v rámci príslušných transakcií. My naďalej postupujeme v príprave plánov a poskytovaní údajov príslušným orgánom, aby mohli vykonávať svoje právomoci v rámci verejného dohľadu. Ešte ja, ak môžem, by som niečo doplnil. V prezentácii som spomenul, že v podstate sme spokojní s údajmi, ktoré predložilo DG Agri. Dôsledok toho, že výrazne zlepšili za uplynulé roky svoju prístup. Aj DJ Regio tak urobil. Takže sú tu určité pozitívne znaky, ale ako vravíme, máme ešte dlhú cestu, ktorú musíme prejsť, aby sme dospeli k nášmu cieľu. Budeme radi cestovať s vami na tej ceste, kým dojdeme k tomu nášmu spoločnému cieľu. Pán Velš, povedali ste v prezentácii, a že asi tretina chýb súvisí s verejným obstarávaním. Je to preto, že je tam viacero mm, oblastí, e, kde môže dôjsť k chybe. Celá tá legislatíva je veľmi komplikovaná. Môže sa stať, že ideme do terénu a overíme e, nejaké verejné obstarávanie a chýbajú nejaké dokumenty napríklad obálky, v ktorej, ktoré, v ktorých boli ponuky, chýbajú, ale všetko ostatné je tam. Takže mm, na základe všetkých tých takových dôkazov, ktoré máme, dospieme k záveru, že e, celkovo bola akcia dobre realizovaná. Ale musíme spomenúť fakt, že chýbala nejaká dokumentácia. Pred rokmi sme mali prípad, kedy komisia namiesto uverejnenia, e, oznámenia v úradnom vesniku poslala e-mail e, príslušným stranám a oznámila im to, že neúspeli. Toto nebolo správne, pretože zákon hovorí, že to malo byť uverejne v úradnom vesníku. Ale nedošlo k žiadnej újme. Takže ak zistíme takéto veci, upozorníme na ne aj príjemcov ale nechceme nejak preháňať, nadhodnocovať význam týchto chýb a preto ich nezaraďujeme do tej miery chybovosti. Posudzujeme, čo dostatočne závažné, aby bolo kategorizované ako chyba a čo je nesprávne, ale ne, nepatrí to do tejto kategórie. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že niektorí kolegovia tu nie sú prítomní. Ale to by bolo všetko k tomuto e, bodu, pokiaľ nie sú ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne za veľmi detailnú analýzu, ktorú ste nám predložili. A teraz samo môžeme vrátiť k tejto téme opätovne niekedy v budúcnosti. Ďakujem, že ste prišli a za veľmi užitočnú prezentáciu sme dnes takmer na konci našeho programu. Teraz nás čaká bod 64. Mali by sme hovoriť o trialogu v rámci boj proti podvodom poškodzujúci finančné záujmy únie prostredníctvom trestného e, práva. A dnes sme mali trialog z e, Libe a bolo tu niekoľko záležitostí, ktoré ostávajú aj naďalej problematické a ktoré pre nás predstavujú problém, s ktorými sme sa ešte nedokázali e, vysporiadať vzhľadom na časovú e, škálu. Prešli sme síce už e, celým procesom, ale naražame na odpor rady, keď hovoríme o texte, ktoré predložila komisia vždy sme sa stretávali s týmto fenoménom, že rada sa vracia už ku kompromisnému textu a opätovne ho e, pripomienkuje a pozmenuje. Takže musím povedať, e, že to sú také tri kroky vpred a jeden krok e, vzpäť, aj keď teraz sa jednalo o štyri kroky späť a vrátili sme sa tam, kde sme boli. Preto všetkým, či sa týka otázka kompetencií národných štátov, čo sa týka oblasti boja proti korupcii. A uvidíme, či sa nám podarí zaviesť nejaké spoločné pravidlá, čo sa tohto týka. Avšak, e, keď hovoríme o záležitostiach ako podvodoch na daň z pridanej hodnoty, nemôžeme rátať s nejakým spoločným systémom. Ak hovoríme o minimálnych a maximálnych e, e, pokutách a pozrieme sa na jednotlivé e, sadzby, musím povedať, že rada obhajuje, tej najvyššie. A celá táto záležitosť e, obmedzenia, ktorá vyplýva e, z nariadení, tam sú tieto limitácie vlastne uvedené iba v úvodných e, ustanoveniach v rámci článku 7. A to je nejak krok vzad. Nie sme ešte pripravení dospieť k, k dohode s radou kvôli takýmto podmienkam pretože myslíme si, že európsky prokurátor by mal mať právny rámec, eh, v ktorom bude eh, fungovať. Je to naozaj eh, náročný. Chceme samozrejme ostať v priateľskom dialogu, pretože si myslíme, že to naozaj bude viesť k zlepšeniu a k posilneniu administratívnej spolupráce v rámci Európy. Chcela by som vám naozaj oznámiť už ten biely tým ako signál z komína, avšak e, sme ďalej k dohode dnes, ako sme boli včera. E, opätovne sme sa vzdialili dohode v porovnaní e, s tým, čo sme dosiahli počas talianského a litovského predsedníctva. Čiže narážame v rade na množstvo odporu a e, rada má výhrady k samotnému základnému smerovaniu, ktorú sme razili od samotného začiatku. E, ja vám dám samozrejme rada ďalšie informácie, ale ako hovorím, je to veľmi zložitý proces. Ja sama osobne som sklamaná, e, pretože si myslím, že právny základ Európskeho prokurátora sa nachádza v samotnej Lisabonskej zmluve Zdá sa ale teraz, že celkový e, proces a systém justície členských štátov sa mení a oni to e, oceňujú a neberú to rozhodne na ľahkú váhu. Avšak e, pokiaľ nebudeme pripravení zatlačiť na to, aby sa presadili zmeny, neboli by sme v súčasnosti tam, kde sme celá oblasť spravodlivosti je nesmierne komplikovanou záležitosťou. A e, prispeli sme k vytvoreniu e, spoločného trhu a to bolo prospešné pre všetkých. A prekonali sme e, odpor v rade. A keby sme to neurobili, neboli by sme tam, kde sme. A dnes sa potýkame opätovne s veľmi silným e, odporom. A myslíme si, že budeme musieť zatlačiť na najvyšších politických úrovniach nad pracovnými e, skupinami, aby ľudia s nami spolupracovali. Myslím si, že to je ten správny e, prístup. A aby sme sa vyhli takéto patovej situácii, jednoducho sa nás snažia vyčerpať. V súčasnosti vidíme, eh, okolko eh, finančných prostriedkov eh, prichádzame práve vďaka nedostatku spolupráce medzi členskými štátmi a nedostatočnej harmonizácii. A členské štáty sa v súčasnosti snažia nájsť tú najlacnejšiu cestu, ako z tohto e, vybrnúť. Avšak nemôžeme úprimne pred, e, zastupovať našich e, voličov, keď povieme, že na jednej strane presadzujeme jednotný trh, avšak pre trestnú činnosť takýto, tak povediac, jednotný trestný trh existovať nebude. A ne, musíme E, nabrať odvahu a vysporiadať sa s tým. Ináč nebudeme môcť predstúpiť pred voličov a s rovnými tvárami. Myslíme si, že táto skupina, ako aj ostatné, e, máme dobré konexie. Nechceme sa vzdať, chceme pokračovať, e, pretože ak sa vzdáme, to naozaj bude mať závažné dopady na úrad Európskeho prokurátora. A ináč si Európsky parlament nebude môcť nárokovať e, e, slovo. Vieme, že sú zaangažované na tom jednotlivé členské štáty, medzi ktorými prebiehajú e, rokovania. A e, každý dokument a každý E, dokument má samozrejme závažný dopad na to, e, čo sa deje. A samozrejme, dnes sa snažiť e, využiť každý jeden spôsob, ktorý je dostupný. Takže to je všetko. Pán Balšitis, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, v skutku úrad Európskeho prokurátora a problémy, ktoré ste spomenuli, sú plne pochopiteľné. Každý členský štát má svoj vlastný právny systém, ktorý v zásade umožňuje určité medzery pri trestnom stíhaní. Vieme, že peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti sú veľké svojim objemom. Avšak táto výzva bude veľmi náročná, veľmi zložitá. Myslím si, že sme na správnej ceste. Prediskutovali sme všetky aktivity. Dnes sme si vypočuli o štatistických metodách, ktoré sa využívajú. A samozrejme mať úplnú pravdu. Sú tu prvky trestnej činnosti v členských štátoch, e, s ktorými sa musíme vysporiadať. To samozrejme dúfajme, že sa posunieme ďalej. Sú tu nejaké otázky v bode rôzne. Ďalšie, naše ďalšie stretnutie bude 23. marca o 3. hodine a potom 24. marca po celý deň. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste dnes prišli. Ďakujem.